Bonjour euh, tout le monde. Nous allons commencer par l'adaptation de l'ordre du jour. Dobrý deň, dostávame sa k prijatiu dnešného programu. E, uskutočnia sa dve zmeny. Poprvé, situácia v pásme Gazy a izraelské aktivity e, proti e, lodiam, ktoré sa snažili plávať do gazy. Nuži, ja som tiež v rámci spoločnej delegácie výboru pre zahraničné veci a rozpočet bola Izraelia v Gaze, no a myslím, že je veľmi dôležité, aby sme preverili a preskúmali udalosti posledných dní aj na základe a pomocou našich kontaktov na mieste a preto navrhujem, aby sme zaradili do programu bod a totiž eh, vývoj humanitárnej krízy v pásme Gazy. Pán Matias Prichov, eh, nás dnes bude informovať o eh, no, najnovšom a poslednom vývoji. To sa uskutoční po hlasovaní. A teraz druhá zmena, a totiž otázka, alebo hodina otázok. Máme dve otázky pre Európsku komisiu a navrhujem, aby sme ich vypracovali hneď po eh, hm, vyhlásení rady. Súhlasíte s týmito zmenami alebo sú nejaké eh, pripomienky k zmenám programu? Nie. Dobre, takže tým je zmenený program prijatý. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz eh, Chcem privítať našich kolegov zo strany Zelených Nemeckého spolkového snemu, ktorí sú e, členmi, e, členmi e, výboru pre rozvoj. Rovnako chcem privítať ich asistentov, ktorí sa zúčastňujú nášho dnešného zasadnutia v rámci svojej študijnej návštevy Belgické. Takže ešte raz srdečne vás vítam. Má niekto nejaké pripomienky, alebo chcela by komisia niečo povedať? No dobre, takže začneme s výmenou názorov s komisárom Piebalksom. No a ja som veľmi rada, že môžeme medzi nami privítať komisára Andrisa Piebalksa, ktorý zodpovedá za rozvojovú politiku a budeme hovoriť o pracovnom programe na rok 2012. Ale ešte predtým, než začneme s týmto bodom, chcela by som požiadať pána Píbalksa, aby sa zúčastnil krátkeho ceremoniálu. Budeme odozdávať ceny. Určite viete, že ja že zástupcov niektorých mimovládnych organizácií ma kontaktovali, a totiž z afrických a mimoeurópskych MVOčiek. Jedná sa predovšetkým o polnohospodárske organizácie v Afrike. Jedná sa hlavne o podporu podporu v poľnohospodárstva v Afrike. Ja im udelím teraz e, každému e, jedno, tri minúty, aby nám mohli niečo povedať. A teraz sa z SOS FAM dostáva e, slovo zástupkynia a potom zástupca z Združenia poľnohospodárov z Mali pani Virčiny Pisot. Na tri minúty, nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, ja som Žak Grobov a ja sa práve ja musím hovoriť ako prvý, pretože moji kolegovia sa snažia akurát akreditovať. Ja vám ďakujem za pozvanie do Európskeho parlamentu a za príležitosť povedať niečo k tým organizáciám, ktoré zastupujú krajiny ako Česko, Španielsko, Taliansko, Luxembursko, Belgicko a ďalšie. Všetky tieto organizácie podporujú Združenia polnohospodárov. My chceme vyvinúť tlak na komisiu, aby e, tie zámery posledného oznámenia, kde sa jedná o e, zásobovanie potravinami, ako aj civilné organizácie e, polnohospodárov, Myslím, že toto oznámenie ma skutočne potešilo. V rámci polnohospodárských združení, s ktorými spolupracujeme, by sme chceli nadviazať vzťahy, ktoré by mali prispieť k realizácii týchto politík. Prvé odporúčanie PPV je absolútne nevyhnutné nadviazať skutočnú spoluprácu so Združeniami polnohospodárov ja by som chcel sa ujať slova v mene pána Zaliska, ktorý pripravil text, ale ako som povedal, e, práve sa snaží akreditovať a preto budem musieť prečítať ten text, aby ste e, pochopili jeho slova. Vážený pán komisár, ďakujem preto, že, za to, že nás zas príjmate. Ja tu zastupujem e, Združenia polnohospodárov zo Západnej Afriky. Návrhy, ktoré ste dostali, sú návrhmi, ktoré africkí polnohospodári sformulovali už predtom, dlhým období, obdobím už dlho, polnohospodárske organizácie sa vyslovujú za účasť na definícii podnohospodárstva v našich krajinách. Už dlho Európska komisia tvrdí, že občiansku spoločnosť krajín juhu chce zapojiť a realizovať ich angažovanosť. Ja som veľmi rád, že komisia vo svojom oznámení opakov, zopakovala toto odhodlanie. Avšak e, dá sa len konštatovať, e, že bohužiaľ v realite sa to neodzrkadluje. Uvediem príklad. E, prednedávnom bol zorganizovaný pomocný fond pre zásobovanie potravinami 33 miliónov eur. To bol program sensibilizácie v oblasti výživy. Okrem toho existuje ešte program medzinárodných organizácií. Avšak rolníkov sa nikto nepýtal, aký to bude mať vplyv na ich prácu. A je nevyhnutné začať niečo robiť. My sa chceme spolupracovať s, s európskymi polnohospodármi a rovnako inštitúciami s komisiou. A zástupcovia v Združení polnohospodárov by sa mali stretnúť, aby hovorili o osobitných modalitách našej spolupráce V západnej Afrike žije regionálna polnohospodárska politika, ako aj jednotlivých krajín. Polnohospodári sa zorganizovali a snažia eh, sa na, vyvíjať vplyv na polnohospodárskú politiku, ktorá vplýva na nich a preto eh, my sme, musíme spolupracovať. Avšak nesmieme zabúdať na vlastné krajiny a, a musíme čo najskôr konkretizovať našu a, eh, prácu pretože, vážený pán komisár, cieľ eh, vašej politiky eh, podpory krajín juhu eh, nie je možné dosiahnuť bez polnospodárov samotných. Ďakujem veľmi pekne za toto oznámenie. No a teraz odovzdáme petíciu pánu komisárovi Pibalksovi. vhodné zohľadniť všetky pripomienky a doporučenia, ktoré práve zazneli. Dobre, no a teraz pristúpime k výmene názorov s pánom komisárom Pibalksom. Jedná sa o štrukturovaný dialog o politických a legislatívnych prioritách komisie na, roky, e, na rok 2011. Pán Lehne, ktorý predseda konferencii predsedov výborov, vyzval výbory, aby viedli štrukturovaný e, dialog máme príležitosť identifikovať určitý obmedzený počet politických a legislatívnych iniciatív, ktoré sú kľúčové a potom máme oznámiť zoznam pánovi Lajnemu. E, mali by sme zamerať na legislatívny pracovný program e, komisie na rok 2011 a nie na 2010, ktorý bol zverejnený, zverejnený 31. marca 2010. Cieľom diskusie s pánom komisárom je e, dať mu možnosť informovať nás o niektorých jeho zámeroch na, roky 2000, na rok 2011 a potom nám umožniť podielať sa na plánovaní činnosti na rok 2011 tým, že budeme indikovať niektoré naše priority a niektoré medzery, ktoré vidíme v programe, ktorý navrhuje komisia. Pán eh, komisár, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Eh, pani predsednička, eh, je to 50 rokov od nadviazania prvých vzťahov medzi európskymi spoločenstvami a rozvojovými krajinami v pôvodnej zmluve z Ríma. Už hm, pred 50 rokmi prvýkrát sa hm, prevalila Afrikou vlna nezávislosti a to je hnutie, ktoré, hm, po ktorom vznikla Africká únia a tá Afrika, ktorú poznáme aj dnes. No a už pred 40 rokmi boli zverejnené správy Svetovej banky, kde sa poprvýkrát navrhovalo, navrhoval cieľ pomoci pre rozvojový svet vo výške 0,7 eh, hrubého národného dôchodku. No a v roku 1975 eh, eh, zdá sa, že v rámci rozvojovej politiky desaťročia unikajú eh, a bežia veľmi rýchlo. 2010 je mm, veľmi dôležitým rokom pre rozvoj. Ako som už povedal na svojom vypočutí, eh, pred týmto výborom ja skutočne chcem prispieť k zmenám a k boju eh, proti chudoby chudobe proti počas svojho mandátu. No a preto môjim hlavným cieľom je stvoriť nové výhľady e, pre nové desaťročie rozvoja. Ja chcem presadzovať a chcem byť s týmto výborom politicky spojenec, e, tak aby európska rozvojová politika e, bola našim spoločným cieľom, možno viac ako v iných sektoroch, rozvoj ozrkadľuje spoločnú vôľu a ochotu dosahovať cieľe. Ja som moju víziu e, vyjadril v liste, ktorý ste dostali minulý týždeň. Sú tri základné dôvody, prečo som presvedčený o tom, že môžeme veci zmeniť. Stále vnímam rok 2010 ako rok príležitosti. Ja som veľmi rád, že môžem e, predstaviť tie hlavné mílniky, ktoré sa budem snažiť dosiahnuť tento rok. Prvou príležitosťou je nový rámec rozvojovej politiky v rámci Lisabonskej zmluvy s opatreniami a dlhodobým bojom proti chudobe. Sú tieto ciele zakotvené v Lisabonskej zmluve. A sú tiež centrom zahraničných aktivít EÚ na celom svete. Rámec na boj proti chudobe bol vytvorený už v rámci milenových cieľov rozvoja. No a ja som presvedčený o tom, že stále ich môžeme dosiahnuť, ak budeme mať tú nevyhnutnú politickú odvahu. Dosiahol sa tiež pokrok v hlavnom cieli boja proti chudobe, ale neznamená to nič, ak ste jedným z 1,4 miliardy ľudí, ktorí žijú pod hranicou chudoby. No a v rámci milenových cieľov rozvoja členské štáty prislúbili zvýšiť svoju pomoc rozvojovým krajinám. Naše výzvy na presvedčenie členských krajín, presvedčenie členských krajín ďalej zvyšovať svoju pomoc. No a ochota krajín pomáhať nebola zmenšená ani počas hospodárskej a finančnej krízy. Ja chcem sa aj naďalej spoliehať na, na podporu Európskeho parlamentu, ako aj hlavných miest v Európe. Dodržiavanie slubov e, nie je len reálne. Aj napriek e, novým hospodárskym problémom je to stále dôležitejšie ako kedykoľvek predtým politika ako, a problémy ako klimatické zmeny, čo je dlhodobý problém, ktorý uh, najviac dopadá na tých, ktorí maj, sú najnižšie zodpovednosť. Je to v našom záujme pomáhať nielen morálne, ale tiež uh, zabezpečovať istoty pre našich občanov a podporovať hospodársky rast. Ja chcem dodržať po, prísľuby pomoci a chcem prispieť k reálnym zmenám tak aby každé euro, ktoré daňoví poplatníci vynaložia na pomoc, bolo účinné. A to poukazuje na to, ako e, prijatá pomoc a poskytnutá pomoc môže prispieť k zmenám a, k rastu a zamestnanosti v rozvojovom svete. Znamená to, že čoraz viac sa musíme zaoberať s našou pomocou na oblasti, kde jednanie na regionálnej úrovni má skutočné výhody. Musíme využívať katalizátorové efekty, ktoré má pomoc na spoločnosti. Na rast zamestnanosť, na potravinovú bezpečnosť, zdravotné systémy, vzdelávanie. A rovnako treba dodržať prísluby a tým budeme ukazovať, ako rozvojová pomoc Európskej únie môže zefektívniť pomoc zaisťovaním pomoci a konzultácií medzi členskými štátmi a komisiou dosiahneme e, vyššiu hodnotu každého eura, ktoré vynaložíme na pomoc do pondelku. E, chcem prispieť k skutočnej zmenám e, v každých príjimateľských krajinách, tak ako sa nám to podarilo na Haiti. No, rovnako by som chcel dožiaľ sluby politickou koherentnosťou. Dopady, ktoré majú naše politiky e, na rozvojové krajiny, sú obrovské. E, zvýšenie e, HDP o 1% je oveľa dôležitejšie ako nárast pomoci, koordinácia, konzultácia, komplementarita. To sú všetko slova, ktoré obsahuje nová zmluva. V stručnosti Lisabonská zmluva nám dáva nástroje, aby sme nádej zmenili na očakávania. A na očakávania roz, rozvojovej politiky EÚ, ktorá splní rozvojové ciele milénia. A rozvojová pomoc by mala plniť očakávanie koordinovanej pomoci EÚ. A rovnako to zohľadí naše nádej, že ďalšie politiky EÚ nebudú škodiť rozvojovým krajinám. Druhý dôvod, prečo som optimistický, že môžeme prispieť k zmenám, je naše partnerstvo s Afrikou. Vzťahy medzi kontinentami, ktoré máme s Africkou úniou, sú jedinečné pre Európsku úniu. Vytvárajú rámec, ktorý prekračujú hranicu sponzorstva donorstva a to nie len pri dosahovaní milenových cieľov, rozvojových cieľov milénia a zaisťovaní e, narastu investícií e, a zamestnanosti. Nie, tieto vzťahy prekračujú rámec rozvoja, e, takže hovoríme o miery, bezpečnosti, ľudských právach, transparentnosti, zdaňovaní. A predovšetkým by som chcel zaistiť, aby pomoc bola katalizátorom dobrej správy veci verejných a dodržiavania ľudských práv. Musíme akceptovať realitu, že bez dobrej správy veci verejných eh, je účinok pomoci obmedzený a v niektorých prípadoch dokonca kontraproduktívny, hlavne v krajinách, ktoré majú veľa zdrojov No a tretím dôvodom, prečo môžeme prispieť zmenám, je udržateľný rozvoj. Klimatické zmeny sú jednou z najväčších víziev tejto generácie. A rozvojový svet eh, riskuje, je vystavený veľkému riziku, že najviac bude zasiahnutý no v rozvojovom svete a hlavne v subsaharskej Afrike sa predpokladá, eh, že v najbližších 10 ročiach bude najvyšším tempom rast populácia a treba zaistiť. A preto uh, rast a zamestnanosť e, v rozvojových krajinách e, je najväčšou výzvou pre znižovanie emisí CO2. Avšak existuje množstvo pozitívnych uh, príležitostí. Uh, Európska únia na konferencii sa zaviazala k výraznému zvýšeniu finančnej pomoci. No a rovnako ďalšia dohoda o dodatočnom financovaní bude pravdepodobne prijatá. A to poskytne rozvojovému svetu množstvo ďalších príležitostí rastu. Jasné, že mnohé oblasti rozvojového sveta sú ideálnymi miestami na obnoviteľné zdroje energie, či už je to slnečná energia, vodná energia alebo letená. No a v mnohých častiach Afriky sa môže investovať, aby e, udržateľným spôsobom sa získavali biopaliva, napríklad na, na e, pôde zníženej kvality. No a kombinovaním e, viacerých finančných zdrojov EÚ na využívanie obnoviteľných zdrojov a efektívne využívanie nákladov z konanskej zmluvy môže byť prijatá skutočná zmena, čím sa zaručí zaručia hospodárske výhody a čím sa budú chrániť rozvojové krajiny pred vplyvmi volatility cien a ropy. Rozvojové krajiny musia využiť túto príležitosť a rozvo- rozvíjať nové partnerstvá a poskytovať elektrický prúd všetkým občanom Afriky. A ja preto sa teším na to, že v týchto otázkach v oznámení o klimatických zmenách a spolu s mojou kolegyňou Heidegardovou dosiahneme zmeny. Takže Európa má tri dôvody, aby bola optimistická. Lisabonská zmluva, vzťahy medzi EÚ a Afrikou a udržateľný rozvoj. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovolte mi teraz povedať niečo k špecifickým iniciatívam, ktoré v nasledujúcich mesiacoch budem príjmať. V prvom rade by som chcel eh, s vami prejsť tých 12 bodov, ktoré podporujú eh, miléniové ciele, ako to podporila komisia v apríli. Je to vlastne návrh eh, pozície EÚ aj príprava pre septembrový summit. Teším sa na moju spoluprácu s parlamentom, na teda vašu silnú politickú podporu, preto aby Európa mohla naozaj mať vedúcu úlohu tejto súvislosti ďakujem vám e, za vašu prácu na e, príslušnej správe, ktorú ste práve dokončili. Ide tu o Latinskú Ameriku, e, Karibskú oblasť, Azijskú, Afriku, budúci týždeň. Naše kolegium sa stretne v Adise a budeme hovoriť aj o stretnutí s ministrami pred týždňom. Budeme tlačiť na radu ministrov a dúfame, že Junová rada naozaj podporí naše myšlienky, ktoré budú naozaj tvoriť základ príspevku EÚ e, na samitoch G8 a G20 v Kanade. E, O ďalšiu vec, o ktorú sa budem e, starať, to bude nové e, africké partnerstvo. E, náš africký summit v novembre, novembri by mal pripraviť našu budúcu spoluprácu. A chcel by som zachádzať nad rámec toho úspechu, ktorý sme už v našej tutrejšej spolupráci dosiahli. Ide o prípravu G80 dnešnej, ktorá sa týka naozaj veľkého množstva ľudí. Chceme ukázať rámec, ktorý môžeme e, uplatniť e, pri e, vlastne výzvach budúcnosti. Chceme vypracovať usmernenia pre revíziu spoločnej stratégie EÚ pre Afriku, ktorá sa vypracuje neskôr tento rok. Okrem toho chcem ja sa zabrať aj tým, ako môžeme získať viac z našich vonkajších vzťahov E, ktoré teda súvisia s, novým, e, s novou organizáciou zahraničnej politiky EÚ v dôsledku Lisabonskej zmluvy. Takže Nejde tu, nejde tu o e, hrozby, ide tu o príležitosti pre rozvojovú e, politiku, pretože našim základným cieľom naozaj v zahraničnej politike v mnohých oblastiach bude boj proti chudobe. Je to náš veľmi dôležitý zahranično-politický e, cieľ, pretože boj proti chudobe je našou najlepšou e, zbraňou v boji proti pirátstvu, terorizmu a e, za rešpektovanie ľudských práv, za dobrú správu vecí verejných, e, za hospodársky a obchodný rast. Avšak e, musíme zabezpečiť, aby odlišné prvky e, našej e, zahranično-politickej stratégie išli všetky rovnakým smerom a EÚ, aby ako celok spolupracovala na týchto rovnakých cieľoch. Za týmto účelom pracujeme na spoločných oznámeniach s Barankou Aštonovou. Ide o aspekty zahraničnej politiky aj rozvojovej politiky pre celú Afriku a Afganistan. Nemalo by prekvapiť, keď pripravujeme akčný eh, plán, keďže sa chceme eh, sústrediť na tie krajiny, ktoré sú eh, najviac ohrozené že teda potrebujeme najviac zabezpečiť, aby pomoc, ktorá potečie do tejto oblasti, naozaj eh, priniesla eh, veľký užitok a zmenu. V druhej polovici tohto roku by som chcel vypracovať zelenú knihu o rozpočtovej podpore. Ako viete, toto sa eh, stalo veľmi úspešným nástrojom za posledné dva roky, takže chceme, aby vlády prevedali zodpovednosť za ich vlastný rozvoj. Takmer polovica eh, finančných stimulov za EÚ eh, sa takýmto spôsobom poskytuje týmto eh, krajinám, ktorým poskytujeme pomoc. Takže želám si naozaj otvorenú a úprimnú diskusiu na túto tému so zainteresovanými stranami Vážení e, poslanci, poslankyne, teraz už prechádzam k poslednému e, bodu. E, sme teraz v novom bode, pokiaľ ide o rozvojovú politiku. Ide teda o to, aby sme dosiahli konsenzus, pokiaľ ide o rozvojovú politiku. A v prípade našich prírodných 2010 potrebujeme sa adaptovať na nové skutočnosti. Partnerské krajiny v celom svete boli silne zasiahnuté hospodárskou aj potravinovou krízou. A e, je e, teraz zložité, aby EÚ splňala svoje sluby, aj preto, že e, verejnosť naozaj sleduje výdavky. Toto si vyžaduje naozaj obnovenie politického konsenzu v Európe, čoho súčasťou je samozrejme aj podpora Európskeho parlamentu. Potrebujeme, aby rozvojová politika sa naozaj e, prispôsobila týmto novým zmenám. Chceme e, o 50 znížiť e, chudobu do roku 2020. Tento cieľ je ešte stále realistický, ale nie je ľahký. Ostraňovanie chudoby je najdôležitejším cieľom EÚ a bude to našou veľkou výzvou a práve preto chcem e, e, začať už e, teraz na začiatku tohto desaťročia pracovať na tomto cieli. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you very much for this uh, communication. Ďakujem pekne za toto oznámenie. Teraz rozdám slovo pánu poslancom. Pán Berman, vy ste prvý. How fast, Chair. Thank you. Eh, ako rýchlo to prišlo, pani predsednička, ďakujem. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste medzi nás prišli. Ďakujem aj za váš eh, prejav. Povedali ste, že rozvoj je prioritou pre nás všetkých a mal by byť prioritou pre nás všetkých. Možno pre nás všetkých tu, v tejto miestnosti, ale nie pre nás všetkých eh, vo všetkých členských štátoch. Taliansko podporuje rozvojovú politiku iba 1% HDP, čo je naozaj úplne tá najnižšia miera ale potom aj krajiny, ktoré majú veľkú e, históriu rozvojovej politiky, aj, aj v nich sa ozývajú hlasy znižovať e, mieru rozvojovej politiky, a to značným e, spôsobom. Liberáli v Holandsku e, chcú na polovicu znížiť rozvojovú pomoc e, Holandska. A toto je boj, ktorý náš výbor a vy za komisiu E, budeme len ťažko e, vyhrávať. Nie je tu žiadna cesta, pokiaľ to vidím ja, e, k nejakým k nejakým záväzným, k záväznému dodržiavaniu toho kritéria 0,7 HDP. Takže boli by tu nejaké možnosti, aby komisia mohla vypracovať e, takúto povinnú dohodu v EÚ, ktorá by umožnila, aby sme všetci uplatňovali toto pravidlo 0,7 HDP, e, ku ktorému sme sa všetci zaviazali pred pár rokmi, ale zdá sa, že nerešpektujeme naše vlastné sľuby. Okrem tohto problému financovania, e, rozvoja, ako Matias Hen by som rád videl rozvojovú politiku ako naozaj rast e, slobôd. E, a ja som bol v, Etiop- v Etiópii pred pár týždňami ako vy a voľby v Etiópii eh, boli ďaleko od splňania medzinárodných štandard alebo vôbec etiópskeho práva v určitých aspektoch. Ale Etiópia je jednou z dôležitých krajín v Afrike pre nás, ale reálna politika E, teda hovorí, že akceptujeme viac od Etiópie, než od takej krajiny, ako je Guinea Bissau, pretože ju potrebujeme ako jednu z posledných stabilných krajín v tom regióne, kde sa nachádza. Rozvojová politika e, si vyžaduje viac e, než tento reálno-politický prístup. Vyžaduje si viac než len znižovanie chudoby, nech je to akokoľvek dôležitá téma. Vyžaduje si to rozširovanie e, slobôd aj v krajine, ako je Etiópia, slobôd, ktoré umožňa realizovať ľudský potenciál, e, zlepšovať prístup k informáciám, čo je napríklad veľký problém v tejto krajine, e, sloboda vybrať si dobrú vládu bez nejakých ťažkostí, tak ako ich majú dnes. Ide tu vlastne o dobrú správu veci verejných, ako ste to spomenuli. A v tejto súvislosti by som chcel, aby ste trošku bližšie objasnili zodpovednosť, ktorú máte eh, v rámci eh, vašej eh, oblasti, pretože tak ako je to dnes, ja tu nevidím tú jasnosť, ktorú by sme si želali mať, pokiaľ ide o vaše vlastné zodpovednosti ako komisára postarať sa o realizovanie tejto rozvojovej politiky nielen ako e, politiky boja proti e, chudobe, ale aj politiky e, rozširovania, podporovania slobod za účelom rozvíjania plného ľudského potenciálu. Obávam sa, že v rámci tohto návrhu politické priority zostanú v vlasti reálnej politiky a teda, že nedôjde k tej plnej realizácii rozvojových cieľov. Pokiaľ ide o novú e, éru rozvoja, ktorú e, teda právom spomínate, možno keď sa spomenú vzťahy medzi EÚ a Afrikou, je naozaj e, čas, aby sme hodili za palubu koncept AKP. Je to postkoloniálny aspekt. Je naozaj na čase, aby sme sa tohto konceptu vzdali, ktorý vychádza naozaj z bolestivej Um, koloniálnej histórie a my naozaj potrebujeme eh, koncepty, ktoré by eh, sa koncentrovali na budúcnosť našich vzťahov s krajinami, ktoré sú jednoducho iba eh, zhodou okolností chudobnejšie, než sú naše krajiny. Takže menej rozvinuté krajiny a podobne. To sú, myslím si, vhodnejšie termíny na opis než AKP. Takže zabudnime na minulosť. Ďakujem Michael, Mike, Michaelovi, je vždy dobré mať ho pri sebe. E, ďakujem, ešte by som chcela pripomenúť, že rečnícky čas obmedzujeme na dve minúty, aby všetci mali dostatok priestoru vyjadriť sa. E, ďakujem. No, dobre, takže akurát pri mne ste sa rozhodli e, obmedziť rečnícky čas. E, ja by som chcel tri témy spomenúť s pánom Pibalksom. E, v prvom rade ďakujem za váš prejav. Neváham, že naozaj chcete všetky tie dobré ve- ve- veci pretaviť do skutočnosti, ale napriek tomu by som chcel trošku provokovať. Povedali ste, že je možné, že by sme mohli priviesť nejakú zmenu ale tá zmena asi nespočíva v tom, čo sa e, ohlásilo 0,7% a v tom, čo sa e, naozaj aj realizovalo. Už môj e, predrečník spomenul týchto 0,7%. Tie sa vôbec nedodržiavajú bol to prázdny e, sľub, ale e, treba aj povedať, že aj z tohto dôvodu sa neodržiavajú, že vlastne euro stráca na hodnote v porovnaní s dolárom. Už niekto vypočítal, čo to bude znamenať pre rozvojovú politiku? A potom je tu ešte aj otázka e, odpustenia dlhov, ktorá vlastne tiež nie je úprimnou záležitosťou. Holandsko mimochodom nie je jedinou krajinou, ktorá nad tým rozmýšľa, e, či by sa nemala zredukovať miera rozvojovej politiky. To isté platí aj pre Španielsko. A myslím si, že aj v iných krajinách EÚ sa vedie podobná diskusia. A týmto by som prešiel ku európskemu konsenzu v, v otázkach rozvojovej politiky. Um, tento vlastne spolutvorili všetky um, členské štáty a ja si myslím, že je to dobré východisko. Takže je tam jasne popísané, čo treba v budúcnosti urobiť. Všetko je to tam popísané v tomto dokumente a myslím si, že je to dobre vymyslené. Takže ak by ste to chceli teraz eh, prepracovať, eh, budú tam nejaké zásadné zmeny? ktoré budú opäť viesť k nejakým zdlhavým diskusiám? Ak áno, tak by sme rádi spolu diskutovali. A potom by som ešte aj uvítal, keby sme sa um, aj zaoberali uh, finančnými prostriedkami. Um, súvisí to aj s finančnými, hospodárskymi ťažkosťami našich členských štátov, ale mali by sme sa spýtať aj, aké prostriedky jednoducho sú potrebné na to, aby sme dosiahli ciele, ktoré chceme dosiahnuť. E, hrozí tu, že totiž to na, na ne zabudneme. Myslím tu e, v tejto súvislosti predovšetkým na prostriedky, ktoré treba vynaložiť na boj proti AIDS, malárii a tuberkulóze. Tu ešte Európa veľmi zaostáva. Ale vyžaduje si to naozaj mm, dostatočnú mieru celosvetových financií donory váhajú. USA e, hovoria, že ich pomoc závisí od miery pomoci Európy, hovoria, že Európa sa musí podielať e, a potom v závislosti od pomoci EÚ sa oni rozhodnú, koľko prispejú. Tak myslím, že v tomto prípade nám nezostáva nič iné, len teda naozaj viesť celý tento vývoj na medzinárodnej úrovni. Spomenuli ste aj viackrát Lisabonskú zmluvu a jej realizáciu, spomenuli ste vzťahy s pani Aštonovou. E, e Európsky, e, Európska diplomatická služba je, myslím si, niečo veľmi, e, veľmi zaujímavé, dobré. E, Snaží sa e, vlastne zlučovať e, určité oblasti e, európskej politiky. Mohli by ste povedať, do akej miery ostatné zložky, ktoré sa priamo ktoré majú priamy vplyv na rozvojovú politiku, ktoré tieto časti európskej politiky vám nesedia, kde je nejaký problém pretože máte už predsa len 5 mesiacov skúseností v tomto vašom zodpovednom úrade, takže e, je tam, vládne tam pokoj, alebo sú tam aj nejaké veci, ktoré e, vám vadia? Povedzte nám to, prosím vás, pán Kašman. Dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Chcel by som začať tým, že poviem, že musíme e, spolupracovať my a vy, inak rozvoj a všetky tie hodnoty, ktoré chceme týmto dosiahnuť, nebudú úspešné. Takže musíme spolupracovať navzájom. Ehm, niektorí tu majú obavy v súvislosti s kotonou, tam budeme diskutovať inokedy, ale teraz by som chcel povedať, pán komisár, že nemám pochybnosti, že sa bude zasadzovať za ochranu občianskych slobôd, ľudských slobôd, vrátane tých ľudí, ktorí sú bisexuálni, gejovia, lesbičky majú, e, alebo chorí na AIDS. Ale to, čo by som chcel, e, aby ste urobili, je, aby ste sa zaobrali rôznymi e, mechanizmami, ktoré môžeme uplatniť v prípade tých štátov, kde nie je progres, kde nie je uh, žiadna hierarchia pre ľudské práva. Ľudské práva nemôžeme jednoducho vynúcovať. E, v týchto krajinách sú univerzálne. E, jednoducho si podpo- e, vyžadujú podporu v takých krajinách ako Malawi, Uganda, Kenia a ostatné, kde sú hospodárske problémy, kde je chudoba, tam sa e, obzerajú e, ľudia na teda e, ostatných, na ktorých by si mohli vybiť zlosť a takými tu sú často komunity gejov a lesbičiek. Takže aké komunitárne nástroje by sme mohli použiť na to, aby sme mohli chrániť ľudské práva a občianské práva všetkých E, trvalo e, udržateľné uplatňovanie ľudských práv je e, rovnako dôležité ako trvalo udržateľné uplatňovanie hospodárskych a sociálnych um, teda otázok. Uh, Takže ďakujem, a že ste aj spomenuli správu o mileniových cieľoch, ktorá odráža väčšinový pohľad na vec tohto výboru. A ja ďakujem týmto všetkým politickým skupinám za ich podporu. EÚ naozaj musí prevziať túto, toto vedúce postavenie, ale musím povedať, že ma neinšpiruje toho, e, čo počúvam zo strany e, rády, pokiaľ ide o rozvojovú politiku. Nie je tam žiadne líderstvo, nie je tam e, žiadna angažovanosť, takže keby sme mohli my spolupracovať s vašimi službami, to by som naozaj uvítal. A teraz už končím, pani predsednička. Musím povedať niečo k teda tomu návrhu už nehovoriť viac o termíne AKP. Je spojený s určitými problémami, ale myslím si, že sa tento termín skôr snažil vlastne prekonať tú koloniálnu minulosť, ale možno si to vyriešime takto bilaterálne s kolegom predtým, než teda budeme žiadať e, väčšie fóra, aby riešili tento problém. Takže e, keď teraz prechádzame ekonomickou krízou, e, globálnou krízou, nemali by sme sa vzdávať našich spoločných záväzkov. My sme žiadali tieto krajiny, aby určité percento HDP venovali Ehm, rozvojovej politike. Ak toto percento je nízke, pretože prechádzajú krízou, tak jednoducho aj alokácia bude nižšia. Ale toto je naozaj centrálny ehm, moment, ehm, o ktorý by sme sa mali snažiť, e, aby sa dodržiavať. A nemali by sme teda, pretože sa zmení situácia, e, akceptovať e, akékoľvek zmeny. Jednoducho nemôžeme ich akceptovať, pretože tu ide o ľudské práva a o ľudské životy. Ďakujem a teraz dám eh, pár minút priestoru na odpovede. Hovorili ste o rôznych zložkách zahraničnej politiky, ktoré by mali byť koherentné. Výbor DV 22. Jan, jan, eh, júna spoločne s eh, výborom pre rybolov vypoč, skutoční vypočutie za účasti nezávislých odborníkov tu, ktorí sa e, rozhodli hodnotiť politiku, jej dopady. Tento odborník, konkrétny odborník, príde na toto vypočutie. E, počula som a veľmi som bola prekvapená, keď, keď, som, keď som sa dozvedela, že je teraz uh, vlna názorov proti účasti tohoto odborníka e, na našom vypočutí. A to je predsa nepripustné, aby sme nám niekto bránil v pozvaní si nezávislých odborníkov, ktorí budú posudzovať túto zmluvu. Vážený pán komisár, je asi neú, e, neuveriteľné, aby e, generálne riaditeľstvo Mari, ani nie GD Markt, bolo proti tomu, aby sme niečo takéto robili. Je toto chápanie komisie transparentnosti alebo komunikácie medzi inštitúciami? Je takto, sú takto riešené e, informácie? Keď chcú kontrolovať informácie, tak asi preto, že chcú koherentnosť medzi e, e, rybolovom a rozvojovou politikou, ale že takáto politika jednoducho neexistuje, táto koherencia. My neakceptujeme, aby nám niekto e, bránil v pozývaní nezávislých e, odborníkov. To bolo prvý bod. Druhý bod vy ste mi písali e, a v tomto liste ste, ste písali o tom, že s jednou vecou nesúhlasíte Totiž e, s pomocou e, rozvojovým pracovníkom, kde e, je im bránené v práci, Európska investičná banka investovala 48 miliónov dolárov do jedinej uh, bani v danej oblasti, ktorá patrí e, e, Blankoru s centrálou v Cúgu v Švajčiarsku. Táto prevádzka Mopany e, je riadená z jedného britského ostrova. Pri tej ťažbe sa postupuje, pri technológii sa využíva kyselina, je tam množstvo nehôd a daňový režim je taký, že len 1, niečo percenta e, smeruje do zambijskej štátnej pokladnice, napriek tomu, že je tam znečisťovanie a že ľudia pracujú vo veľmi zlých pracovných podmienkách. Čo urobíte teda s tým, aby toky finančných prostriedkov naozaj zodpovedali daným cieľom a princípom? A moja posledná otázka sa týka Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Vy ste v dopise hovorili o tom, že si prajete integrovanú európsku stratégiu pre vonkajšie vzťahy s africkým eh, rohom, eh, rozvoj a pomoc pri vytváraní právneho štátu. Eh, ja tu úplne súhlasím s názorom našeho výboru a zaujímalo by ma, či či je toto akýsi prekurzor toho, čo si prajete zaviesť. Responsibility. Thank you. And maybe... Či e, prvú fázu by dalo EAS a potom ďalšia fáza by bola na vás. Takže prosím vaše odpovede. Well, thank you, Mrs. Chair. I will try to be very brief. V odpovediach sa budem snažiť byť stručný. Začnem uh, rozvojovou pomocou. Ako sa môžeme priblížiť k 0,7, treba prijať niektoré kroky a treba e, demonstrovať, že naša pomoc zaváži. To je rozhodujúce. Je veľmi ľahké bojovať proti každým pokusom škrtať na rozvojovej pomoci. Bude to ťažké, ak ak je jasne demonstrovaná pridaná hodnota. Poviem vám príklad zo Spojeného kráľovstva, kde, kde nová vláda škrtajú rozvojovú e, pomoc e, s pozitívnym zámerom. Ten koncept je totiž taký, že chcú koncentrovať e, pridanú hodnotu a to je presne prípad, o ktorom sme počuli v Švédsku, kde e, nebolo dobre vnímanie, že by, sa vec, že by veci napredovali a preto bol vyhodený šéf pomoci. A myslím si, že na EU úrovni i úrovni e, členských krajín, ak dokážeme e, pridať hodnotu, tak ideme vpred, pretože 0,7 HDP nie je také veľký, veľké, veľké bremeno, také veľké prostriedky, ako sa to väčšinou vníma v členských krajinách Nepomáha to e, zoštíhleniu rozpočtu. Súčasne strácajú politickú viditeľnosť vo svete, takže je to veľmi dôležité zotrvať v, do, v rozprave pri 0,7, pretože to je vlastne efektívnosť našich vonkajších politík. potom by nebola tá politika koherentná, silná a stratili by sme vlastne e, tú výhodu vyvíjať tlak. Myslím si, že by bolo predčasné e, špekulovať o záväzných cieľoch, pretože e, rozpočet je niečo, na čo sa vzťahuje daná suverenita. A ja by som nesmeroval k tomu, k tomu že 0,7 by malo byť zakotvené v práve EÚ. Ak by tu ale bol konsenzus, tak by sme e, tak mohli postupovať, ale tento treba vytvoriť. Taliansko je prípadom zložitým, ale e, prislúbili, e, že budú plniť k roku 2015. My sa budeme snažiť tlačiť členské krajiny k tomuto cieľu. Som veľmi opatrne optimistický, ale myslím si, že je to zvládnutelné. Pokiaľ ide o Etiópiu, reálna politika a sloboda. Myslím si, že toto presahuje vonkajšiu službu, presahuje to tento rámec. E, e, nie vždy tá situácia bola konzistentná e, v rade, ale mali by sme pokračovať a zložité problémy nesúvisia s reálnou politikou, s vonkajšou službou. Máme rozdielnu politiku, v rôznych členských krajinách a nebolo celkom jasné, kde a aká je naša stratégia. A keď vytvárame nové strategické podklady, myslím si, že mala by tam byť určitá konzistentnosť, ľudské práva, demokracia, veľmi jasne definované ciele prostredníctvom, prostredníctvom všetkých eh, materiálov a zmluv s tými partnerskými krajinami. Ak je to nejasne formulované, sme v problémoch vonkajšia služba to nebude prikazovať rozvojové politiky. Preto by som chcel povedať, že to vonkajšiu službu presahuje a v Etiópii ste odviedli výbornú prácu, mimochodom, blahoželám vám. Treba mať rovnováhu, je to dôležitá krajina, má tendenciu vývoja a myslím si, že to znamená, že pri e, komunikácii s takýmito krajinami treba mať aj určitú cestovnú mapu. Treba mať e, konzistentný politický dialog. Pokiaľ ide e, koncept pre krajiny AKP, no už vyvíjajú ho tieto krajiny samotné a ak chceme hovoriť o tomto, je to konkrétna história, ale samotné krajiny sa o to starajú. A ak E, tu má ísť o zrušenie, tak ide o nepochopenie. My sme, nejde tu, nejde tu o to, že by sme povedali, že my sme vás vytvorili, my vás môžeme zrušiť. Nie, my nie sme súčasťou tejto organizácie. Po, otázka, akú úlohu AKT zohráva nad rámec politického dialogu s týmito krajinami, to je otázka, či by mal byť rozvojový koncept takto silne prepojený. To je ale iný príbeh, Zajtra sa stretnem s veľvyslancami týchto krajín a e, budem silne e, argumentovať, že by sme sa nemali snažiť o ich rozpustenie, aj ak by tu už neexistovala zmluva z Kotonu, tak tu budú oni a myslím si, že treba chápať, že táto otázka je v súčasnosti citlivá. Otázka pána Görensa týkajúca sa revízie. E, konsenzus je dobrou bázou, my sme však neúspeli v e, efektívnosti i v tej 0,7. To je ten základný bod. Treba mať konsenzus e, záväznejší a vplyvnejší. Kam však povedie, uvidíme. To je však pointou. Je to výborný dokument. Pointa je, že to nefunguje budeme naďalej tlačiť na 0,7 a pokiaľ ide o globálne fondy, máme dobrú spoluprácu a veľmi tu gratulujem k tomu horizontálnemu prístupu, nielen vertikálnemu. Pokiaľ ide o vonkajšiu službu, kto by pomohol, kto by mohol veľmi pomôcť, už rozhodne parlament, váš dozor je rozhodujúci, pretože ako náhle sa dosiahne dohoda, Viem, že parlament na tom pracuje. Je dôležité, aby začiatok bol správny, ak bude žiatok, začiatok dobrý a transparentný, tak z pohľadu občianskej spoločnosti to bude úspechom. Ak to bude menej transparentný proces, tak to nebude viesť dobrým výsledkom, pretože hlavným bodom je dosiahnuť, aby vonkajšia služba bola ex- excelentnou, To by mohlo byť zvládnuté len na základe kvality a transparentnosti. A myslím si, že baronka Aštonová si veľmi správne a presvedčivo myslí, že to dosiahneme. Všetky záujmy treba zohľadniť a je to veľmi nápomocné. No, Michael Cashman, myslím si, že práva by mali byť základné práva a treba si klásť otázku, ako to vnímame nielen primárne, ale aj sekundárne ľudské práva. Je to, ako naša spoločnosť rozumieť ľudské práva a to, z toho treba vychádzať. Niekedy sa snažíme tvrdiť, že ľudské práva sú na jednej strane a chudoba na strane druhej. My sme však e, zvolnili kontakt s našou spoločnosťou a to je ten dôvod. A myslím si, že rozvojové politiky sú dôležité pri nazeraní na našu spoločnosť. Naša spoločnosť by mala súhlasiť s tým, čo robíme v rozvojovej politiky. Ak vidia, že pracujeme proti e, ľudským právam, tak to je politika, ktorá zlyhala. A je ťažké odísť z tohoto kontextu a myslím si, že a, máme poručenia ľudských práv v určitých krajinách, tak je to proti našej rozvojovej politike je dôležité mať politický dialog, ku Kotonu sa ešte vrátime, ale mali by sme sa silne zameriavať na diskusiu o našich právach. A je to dvojsmerná cesta. Vieme, že sme prešli dlhou cestou, ak sa pozriem na členské krajiny, mali by sme sa tiež pozrieť e, na druhú stranu, aby sme aj im dali šancu diskutovať som teda pozitívne naladený k úspechom. Môžeme to dosiahnuť a mali by sme byť však veľmi koherentní. Pozícia Rady pre rozvoj máme silný návrh a mali by sme sa dohodnúť, že bude silný. Nie je to tak, že by tu bola typická požiadavka e, vytvoriť spoločný e, E, spoločnú radu s financiami, ale myslím si, že ľudia sa snažia robiť čo najviac. Myslím si, že sa nemôžeme vrátiť e, k obdobiu spred 30 rokov, concept that continued to work. On, uh, on Chairman's question for expert, pokiaľ ide o, o otázku týkajúcu sa odborníkov, myslím si, že to je uh, hamba. Asi, uh, asi som to zle vypočul. Myslím si, že e, váš odborník by sem mal prísť. Ťažko možno hovoriť o práv, právach. Nikto, nikto predsa odborníka nemôže prenasledovať za jeho názory. Ak táto osoba e, pre mňa pracuje, mal by som si uvážiť. Je to základ každej demokracie. Tak toto naozaj preberiem s príslušným generálnym riaditeľstvom. Dnes e, bude sedieť kolégium. Myslím si, It's, it's really shame. So, so we will... Myslím si, že ťažko sa mi vôbec verí tomuto. Pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa Zambie, no už pravdou je, že by sme mali byť konsistentní Vytvorili sme silnú spoluprácu s EIB, aby sme sa vyhli takémuto stavu. Aby existovali e, centrá financujúce zo zahraničia. Myslím si, e, že tu by mal byť použitý určitý etický kódex a, a silná, silnejšia spolupráca medzi zastúpeniami, delegáciami, Ehm, Európskej únie a partnermi je dôležitý. Myslím si, že naši partneri si uvedomujú, že treba rokovať a nielen smerovať k politickým cieľom. Pokiaľ ide o tie finančné toky, napredujeme tu a budeme proti tomu bojovať. Naše oznámenie k zdaňovaniu je prvým krokom v týmto smerom. Takisto eh, eh, výbor pre e, Afriku. Myslím si, že ideme dobrým smerom a budeme to naďalej sledovať. To je jediné, čo v tomto štádiu možno povedať. Nie je to nejaké veľké víťazstvo, ale moje, moje služby budú maximálne pracovať na tom, aby sme tieto výsledky sledovali. Pokiaľ ide o Afganistan a africký roh, no už nie sú to modelové situácie, sú to skôr e, výnimočné situácie. Africký roh je obrovskou výzvou. Podporujeme tu mierové procesy v Somálsku. Súčasne máme vojenské operácie a súčasne problém s pirátmi, ktorý nevieme riešiť. Situácia sa, ne, sa zlepšuje, ale nejde úplne správnym smerom výsledky nezodpovedajú použitým európskym prostriedkom. Treba nájsť teda dobrý spôsob na riešenie, e, na, treba nájsť spôsob na e, riešenie tisíccoch e, kilometrov patrolovania proti pirátom. Niečo tu je to veľmi nákladné, niečo tu stále chýba, je to situácia, ktorá si žiada riešenie. Bude to dlhšie trvať, ale nemôžeme čakať 20 rokov. E, situácia sa skôr zhoršovala, než zlepšovala. Investované prostriedky sú možno neproporčné. Ak budeme len uchovávať situáciu, ktorá sa vlastne zhoršuje. Podobne je to v Afganistane. Vieme, že Američania avizovali, že sa stiahnu a je dôležité, aby rozvojová politika bola komplex, komplexná a, a nerád by som sa dostal k situácii, kedy by som musel pri e, opisovaní našich úspechov hovoril len, koľko sme minuli miliónov eur. Ak by som mal dodať, čo ešte ďalej sme urobili, a ak by som len dodal, že sme ich len investovali. Ak teda prostriedky používame, musíme jasne vnímať, aké výsledky chceme aj dosiahnuť. So that's why for me it is more exceptional cases. Až na tie výnimočné prí, e, príklady máme tu výzvy, ktoré treba v, riešiť zo všetkých pohľadov. Building on the, uh, development strategy rozvojová stratégia a vaša otázka, kam má smerovať, myslím si, že preto tu bol ten list parlamentu už v skorom štádiu, aby komunita mimovládiek bola zapojená, pretože je tu zmena smeru a tie to zmeny sú vždy e, boľavé. Regionálne a národné strategické materiály e, budú sledovať túto stratégiu veľmi tesne. Treba mať veľmi jasné politické ciele a veľmi jasné vzťahy s otázkami ľudských práv. Potom tu budú e, viacročné indikatívne e, programy a potom cez delegáciu pre pomoc a aidkov sa môže rozbehnúť celý ten cyklus rozvojového programovania a našich skúseností. A v tomto štádiu pre mňa bolo veľmi dôležité, ako budete reagovať na ten list, pretože je našim zámerom ísť k novej forme spolupráce. Treba vytvoriť určité mosty v určitých oblastiach, kde sme veci doteraz v minulosti robili rozdielne je dôležité zachovať rovnováhu spoločnosti, ktorá pracuje v oblasti rozvojovej pomoci. Jasnú výzvu vidím napríklad, na ktorú sa zameriavame, sú vidiecké oblasti v Afrike. Vieme, že títo ľudia budú e, migrovať do miest. Príkladom je e, Lagos. Ak nezačneme myslieť na urbanizáciu, tak people, ľudia tamojší chcú samozrejme žiť ako, ako my. Chcú sa presúvať do miest. E, je tu populačná explózia so všetkými spojenými problémami, sanitárnymi, energetickými problémami, zásobovanie vodou. Tieto mestá by v budúcnosti by mohli sa dokázať vysporiadať s týmito problémami. Afrika bude mať tie isté výzvy, ako mala Európa pred 30 či 40 50 rokmi. Ten presun z vidieckých oblastí do miest. E, len rýchlosť a rozsah bude rozdielný oproti tomu tej minulosti. Nie každý zdieľa tento názor. Mnohí si myslia, že ľudia by mali zostať vo vidieckých oblastiach. Ja si to nemyslím. Ďakujem veľmi pekne. Ešte mnoho ľudí chce požiadať alebo položiť otázku, takže ja budem musieť skutočne obmedziť čas na otázku na 45 sekúnd. Na 45 sekúnd, nech sa páči. Das werde ich äh, schaffen. Ich möchte äh, už to s tým nebude mať problémy. Mňa len skutočne zaujíma, vy ste povedali niečo o opatreniach na spolupráci s inými krajinami. Máte nejaké konkrétne návrhy spolupráce s Čínou, Indiou, ďalšími donorskými krajinami, pretože to je podľa mňa veľmi veľká výzva. Ďakujem pekne. Pani Keller, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Moje otázky veľmi eh, krátko v mene politickej koherentnosti, ktoré ste zúraznili, ako vidíte úlohu eh, v, v rámci reforiem spoločnej polnohospodárskej a rybolovnej politiky. A eh, aké ťažiskavé body tam budete mať? A aké sú vaše ťažiská v rámci reformy GSP? Ako zmeniť eh, tú mm, politiku pomoci. No a v neposlednom rade, ako zaistíte, že klimatické zmeny sa stanú súčasťou eh, strategických dokumentov eh, krajín, hlavne v oblasti obnoviteľných zdrojov, keď vidíme, že aj v prípade financovania EAP to bol problém. Pani Guerrero Salom na 45 sekúnd, nech sa páči. Pán Guerrero Salom. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja by som najskôr chcel hovoriť o rokovacom poriadku, ešte predtým, než vyčerpal svoje 45 sekúnd. Je ťažké vyštrukturovaný dialog, ak máme k dispozícii len 45 sekúnd. Ja si myslím, že by bolo vhodné, keď sa organizuje takéto vystúpenie, tak človek musí byť realista a nesmie sa stanovovať skutočná hodina alebo len hodina na vystúpenie, pretože je tu 20 poslancov a jeden komisár. Takže teraz hm, tých 45 sekúnd. Ja Mám tiež rovnaký pohľad na obmedzenia, aký hovoril pán komisár v rozvojovej politike. Poprvé by sme mali plniť rozvojové cieľe milenia. No a ja sa pýtam, či my tu vo výbore by sme nemohli schváliť nejaké prehlásenie, ktorým by sme podporili budúce zasadnutie rady, na ktorom sa bude hovoriť o rozvojových témach, aby sme tak vyzvali všetky krajiny únie, aby dodržali svoje záväzky do roku 2015. Po druhé, je tu veľmi malá previazanosť medzi oficiálnou rozvojovou pomocou a vytváraním pracovných miest a hospodárskeho rastu. Ja si myslím, že teraz sa navyšiel ten čas pre inštitucionálne reformy únie, ktoré by umožnili väčšiu konzistentnosť rozvojových politík, aby tak rozvoj prispel k hospodárskému rastu. Ja podporujem spoločné programovanie štátu, a Európskej únie. Ja si myslím, že vonkajší záväzok je vhodný prostriedok, ako plniť svoje záväzky. A na záver by som ešte rád povedal, AKT na budúcej schôdzi AKT No už, ospravedlnite ma. No už, ale musíme nechať priestor aj pre ostatných. Pán Beva, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja si tiež myslím, že 45 sekúnd na túto e, veľmi dôležitú tému je málo. Myslím, že by sme mali e, opätovne uskutočniť e, zasadnutie s komisárom, kde môžeme náležite komunikovať. Ja za 45 sekúnd neviem nič povedať. Nuž, posnažíme sa. Pani Gres. Vážený pán komisár, ďakujem za vaše odhodlanie, a za vašu ochotu s nami spolupracovať. Avšak vo vašom prejave vnímam váš prístup, ktorý zapadá do globálneho prístupu liberalizácie obchodnej výmeny. Moja otázka znie, či nám skutočne ide a snažíme sa o integráciu tých najchudobnejších mladých žien a teď samozrejme to, čo robíme pre podniky, umožňuje ich lepšiu integráciu do svetovej ekonomiky, ale bude to ro- riešiť aj rozvoj verejných služieb, prístup k zdravotníctvu, školstvu, potravinovej sebestačnosti. Konkrétne ako zaistíte, aby tieto podniky prospievali tým najchudobnejším. Ja si myslím, že v prípade, keď sa pozrieme na aktuálny vývoj, tak sa ma zaujíma, akým spôsobom chcete zaistiť politiku podpory modelu spoločnosti rozvoja na základe ľudských práv. Čo hodláte v tejto veci podniknúť? Ďakujem pekne. Ďalšou poslankyňou. Ďakujem veľmi pekne. No a ja by som sa chcel spýtať, čo môžeme urobiť, čo môžeme urobiť e, pre efekt zvýšenie efektivity a proti fragmentácii rozvojovej pomoci. No ja si myslím, že by sme mali tiež sa venovať e, implementácii rozvoja spoločnosti. A ja sa chcem spýtať, ako e, zaručiť to, že za naše peniaze získame skutočnú protihodnotu. Ďakujem pekne. Pani Toja. Ďakujem pekne. Aj ja sa vrátim k tomuto bodu zdroje, kvalita a modality eh, financovania. S ničím nič nedosiahnete. Takže treba tu takú jasnosť pri eh, jednotlivých cieľoch. Takže povedali ste, že urobíme nátlak, čo sa tu dá urobiť, čo nové. V mojej krajine je naozaj veľmi závažná situácia. Eh, na nulu sa dnes znížili eh, príspevky tento rok, takže neviem, čo môžeme zmeniť do roku 2015, čo môže urobiť komisia, ako môže tlačiť na radu, aby sa to zmenilo. Ďalší bod, nová vláda Ehm, ehm, vlastne krajiny, s ktorými diskutujeme, hovoria, že e, chcú nielen oni mať dobrú e, vládu správu e, veci verejných, ale že to vyžadujú aj od nás. Takže nebolo by dobré, aby sa vplýtvalo. Takže aké precízne, presné záväzky môžeme prijať, aby ani jedno euro nebolo vynaložené na zmer, ako ste povedali predtým? No a na záver, pán Svensson. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja myslím, že je mimoriadne dôležité zdôrazniť to, že ľudské práva sú dôležité a že 0,7 eh, HDP tiež. Ale rád by som ešte dodal, že sú takí, ktorí pomáhajú ešte menším obnosom, menším percentom ako 0,7 HDP. Všetci, ktorí sme tu dnes, majú doma politické strany a tam treba mm, vytvárať tlaka a nie len e, konať na e, úrovni EÚ, ale aj na štátnej úrovni. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Teraz máte priestor na odpovede. Ja sa budem snažiť e, zodpovedať veľmi stručne, čo pani Šiberi Alstrom sa pýtala. Ja by som povedal, že podľa môjho názoru tak dnes spolupráca nielen z USA. Dohodli sme sa na troch cestných mapách vo všetkých ďalších prípadoch. Veľmi opatrne postupujeme dopredu, ale ja by som nebol rád, keby sme my platili a ostatní a robili to by sa mi nepačilo. Ja myslím, že všetci e, musia prispievať určitou hotovosťou finančnými príspevkami, čo sa týka otázky pani Keller reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky rybolovov, myslím, že odpoveď je jednoduchá. Globálna udržateľnosť. To je odpoveď. Globálna udržateľnosť. To je výzva pre EÚ a iné krajiny. Čo sa týka klimatických zmien a ich sú zapojené do všetkých oblastí politiky, no je pravda, že malo by to byť súčasťou rozvojovej pomoci. Ja už som hovoril o spoločnom oznámení e, s mojou kolegyňou pani komisárkou pre klimatické zmeny. Ale ja som teraz veľmi opatrný, aby to neboli e, peniaze z oblasti rozvoja, aby sa použili na klimatické zmeny. Ja si myslím, že by to malo byť súčasťou rozvoja, to je celkom jasné, ale hneď na úvod e, treba povedať, že to sú, to sú dodatočné prostriedky, Určite by to malo byť súčasťou však všetkých politík. A čo sa týka energetiky a energie. Ja vám do konca roka chcem predložiť nejaké konkrétne plány. General Salom. Komisia tlačí členské štáty na hranicu 0,7. Je to aj súčasťou nášho oznámenia no a ja dúfam, že Európska rada nám pomôže na vytváranie pracovných eh, miest. A to je jedným z cieľov toho listu, ktorý som napísal. A ide to týmto smerom. To... Ďalšia otázka. Eh, náležitá diskusia, riadna diskusia. Eh, na to sú dve odpovede. Môj, náz, môj list, kde môžu všetci poslanci vyjadriť svoj názor. Ja som ochotný stretávať sa vždy s poslancami, však problémom je, že veľmi cestujem a vy tiež. Ale kedykoľvek nájdeme nejaký spoločný termín, tak ja som ochotný, ochotný s vami hovoriť aj za celý deň by sa nám určite nepodarilo vyriešiť všetky problémy a zodpovedať všetky otázky. Gréze. To ide skutočne do srdca. To je veľmi dobrá pripomienka, čo ste povedali. No a keď hovoríme o hospodárskom raste a tvorbe pracovných miest, že je to spojené s rizikami. Nedá sa jednoznačne povedať, že riešte problémy tých najchudobnejších, ale či to tre, treba riešiť problém celej spoločnosti, keď chceme vyriešiť problém chudoby. No a takto ja vnímam minimálne tú, tú problematiku. A chceme riešiť chudobu, treba riešiť situácii v celej krajine. Nedá sa len riešiť problém tej najnižšej vrstvy obyvateľstva. Problém v azijských a afrických krajinách je, že musia to byť príslušne rastúce krajiny. Vieme, aké sú tam výzvy a vieme, čo sa deje v Južnej Afrike. Južná Afrika výrazne rastie, ale sú tam stále obrovské problémy. Je to obrovská krajina a spoločnosť je pred obrovskými výzvami. Ale skutočne treba prežiť tú bolesť, aby sa dosiahol rozvoj. No a o tomto je v podstate tá rozprava. Mali by sme pomáhať ľuďom, alebo sa budeme skutočne zameriavať na zmenu, na zmeny spoločnosti. No a preto sú ľudské práva také dôležité. A pretože minimálne podľa nášho názoru sa zmena spoločnosti dá hm, dosiahnuť len týmto. Čo sa týka otázky pani Kretu, protihodnota za peniaze. Je to otázka zodpovednosti. Takže ak niekto chce investovať, my, alebo ak my budeme investovať, očakávame výsledky a rovnako treba povedať spoločnosti, ako chceme merať tie výsledky, pretože nie je toto isté. Napríklad v školstve sa dá merať v zdravotníctve, Najväčšie problémy sú to, čo nazývame všeobecná rozpočtová podpora alebo konkrétne projekty. Môžeme zlyhať, ale treba neustále skúšať a snažiť sa, čo sa týka členských štátov a ich tlaku, alebo tlaku na nich. No ešte, mm, by som chcel na to povedať, že my nemáme nejaké konkrétne povinnosti voči svetu a myslím, že svet je jedna z tých skutočných povinností. Dnes budete hovoriť tiež o Izraeli a Palestíne. Je to skutočne tak náročne vyriešiť, aby spoločenstvo alebo spoločnosť chcelo alebo riešila pred 20 rokmi podstatu, toho problému, tak by sme nemuseli vynakladať toľko peňazí a bolo by to vyriešené rovnako Somálsko. Už 20 rokov sme tam, koľko peniazy sa tam investovalo. Ak by sme dali tie peniaze priamo občanom, tak všetci by tam boli už bohatí. No a preto je veľmi dôležité. 0,7% HDP to nezrujnuje žiadnu krajinu. Mudro investovať. Áno, myslím, to som už zodpovedal. Myslím, že som už odpovedal všetky otázky. Ja som veľmi rád, že sme sa mohli pozhovárať a, a v budúcnosti sa s vami veľmi rád stretnem a pozhováram na všetky témy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pánovi komisárovi Pibalksovi za to, že tu zostal dlhšie ako bolo plánované, aby zodpovedal vaše otázky a vezmem ho za slovo, čo sa týka jeho prístupnosti a mm, rozhovoru s nami. Čoskoro sa z, z, ďalšie zasadnutie, tak aby všetci mohli položiť otázky a dostali na ne odpovede. Takže čoskoro to bude súčasťou nášho programu. Ďakujeme pekne, pán komisár, za to, že ste prišli. Nous allons maintenant aborder le point 5. No a teraz prejdeme k bodu 5, že programu to sú výsledky rokovania o druhej revízii dohody s Kotonom, čiže to je bod 6. Sme veľmi radi, že tu môžeme za španielské predsedníctvo privítať pána Martina Jague, poradca pre krajiny AKT na stálom zastúpení Španielského kráľovstva pri Európskej únii. Ja mu veľmi pekne ďakujem za jeho súhlas, za to, že prijal pozvanie zúčastniť sa schôdze nášho výboru. No a náš host totiž má na právom stálom zastúpení e, na starosti AKT je odborníkov na túto e, vec. Jeden je týkajúci sa druhej revízie dohody Diskotonu sme v našom výbore veľmi podrobne sledovali pán komisár Pibalks ako hlavný vyjednávať za komisiu nás pravidelne oboznávala s aktuálnymi, aktuálnou situáciou. Dnes tie rokovania dospeli už k dohode, no a komisia naplnila vyjednávací mandát, ktorý bol zadaný radou. No a teraz sa musí rada rozhodnúť, či podpíše alebo nepodpíše novú revidovanú dohodu s Kotonou a či tým zaviaže Európsku úniu a členské štáty pre tento nový rámec vzťahov s krajinami AKT. Formálny podpis dohody, revinovali dohody z Kotonu, sa plánuje na štvrtok 22. júna počas zasadnutia Rady ministrov AKT EU. No a preto je na mieste viesť túto výmenu názorov s radou, ktorá je zastúpená aktuálnym španielským predsedníctvom v osobe pána Martina Jagueho. Máte slovo, nech sa páči. Je suis désolée, je n'étais pas consciente qu'elle n'était pas dans la salle. Bohužiaľ, ja som si neuvedomila, že pán Martin Jague zatiaľ neprišiel. Už prichádza, vítame vás medzi nami a hneď na 5 minút dostávate slovo, aby ste nás mohli oboznámiť so svojím pohľadom na najnovšie vývojové tendencie týkajúce sa dohody z Kotonu a tiež o tom, či sa uskutoční podpis novej dohody aj napriek tomu, že neexistuje schoda týkať sa všetkých právnych sa páči. Sí. <clears throat> Eh, muy buenos días, señora presidenta del Comité DEVE. Señor... Dobrý deň, pani predsedníčka. Zdravím všetkých členov tohto výboru. Volám sa Jose Luis Martin Jague. A som ataše stáleho zastupiteľstva Španielska pri EÚ. Mojou témou je AKT. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem dnes eh, pri vás vystúpiť a z hľadiska predsedníctva mm, vám popísal, ako všetko prebiehalo, aký bol konečný výsledok eh, rokovaní s AKT. Ide o teda druhú revíziu dohody z Kotonu. Budeme hovoriť o perspektívach, ktoré pred nami sa otvárajú pre toto revíziou. Pochopil som to tak, že mám 5 minút na to, aby som predstavil stanovisko predsedníctva, takže budem stručný a budem hovoriť o aspektoch, ktoré sú podľa mňa najzajímavejšie pre vás. A budem hlavne hovoriť o aspektoch, ktoré vyvolali osobitný záujem niektorých prítomných poslancov. Ako isto viete, táto druhá revízia Kotonu e, sa začala v februári 2009 Približne 10 mesiacov sme menili formálne podstatné aspekty, bol tam trojitý rozmer, eh, inštitucionálny, politický, eh, hospodársky a obchodný a potom finančný rozmer. Posledná eh, časť sa vlastne začala v februári 2010, ktorý vtedy v Španielsko rade a mohol sa teda viac zapojiť do rokovania o najdôležitejších aspektoch. Po revízii z Kotonu e, text bol teda podpísaný 19. marca, teraz máme text, e, ktorý je oveľa robustnejší a zodpovedá viac novým parametrom, našim vzťahom, ambíciám EÚ v oblasti rozvojovej politiky. Zohľadili sme spoločnú stratégiu EÚ a Afriky, zahrnuli tam nové prvky, ktoré sú súčasťou našej spolupráce s krajinami AKT, ako napríklad boj proti HIV, AIDS, boj proti klimatickým zmenám, dosaž, dosiahnutie mileniových cieľov, prepojenie bezpečnosti a rozvoja, a sú tam prvky politiky rybolovu, bezpečnosti potravín, zmeny metód, programovania v oblasti Európskeho rozvojového fondu a tiež sme zmenili niektoré prvky inštitucionálnej povahy. Napríklad sa tam posilnila úloha parlamentov krajín KT. Tiež sa tu jasne posilnila úloha spoločného eh, zhromaždenia AKT EU. Niektorí z vás sa tohto zhromaždenia zúčastňujú. Zaobrať sa napríklad kontrolou individuálnych rozvojových programov pre krajiny AKT. Ide tiež o vnútroštátne plány, je to aj úloha operovania, monitorovania pri implementácii hospodárskej spolupráce Ďalšou dôležitou témou, o ktorú sa myslím všetci zaujímate, je téma spojená s politickým dialogom. Týka sa to iniciatívy komisie. Vzniklo to možno na žiadosť Európskeho parlamentu v určitom okamihu vyjednávania sme chceli do článku 8 zaradiť odkaz nediskrimináciu z dôvodu pohlavia. To bola téma, o ktorej sa veľmi jasne hovorilo. Riaditeľ eh, generálneho, eh, eh, generálneho riaditeľstva hovoril veľmi jasne o tomto až do 19. marca, do kedy, teda kedy bola dohoda podpísaná. Sme sa snažili, aby tam bola zmienka o tejto otázke. ale nakoniec sa nám to nepodarilo, takže snažili sme sa a dosiahli sme to, že tu máme kompromis, ktorý vychádza z článku 2 Deklarácie ľudských práv. Snažili sme sa tam zaradiť jednostranné vyhlásenia, kde by E, sme to teraz spojili s konceptom nediskriminácie na základe e, pohlavia. Nakoniec to nebolo možné. My to chápeme tak, že zatiaľ, aj keď teda nechceme na niečo tlačiť, e, zhrnutie týchto prvkov do článku 8 v každom páde umožňuje, aby otázky nediskriminácie na základe pohlavia sa zohľadňovali pri všetkých politických rokovaniach. Ako príklad môžem poskytnúť napríklad to, že vláda z Malavy omilostila dve osoby, ktoré boli odsudené na základe svojej sexuálnej orientácie. Ďalej, Predsedníctvo EÚ musí povedať, že sme v ďalšej kapitole nedosiahli uspokojujúce výsledky. Mohli sme preskúmať článok 13, pokiaľ ide o migráciu. Mali sme tu globálny pohľad na migračné toky. Hovorili sme o nelegálnej migrácii a tiež o e, vlastne spätnom príjmaní osôb. Nakoniec pri podpísaní dohody sme tu mali aj politické prehlásenie, na základe tohto môžeme aj pracovať. Je to dohoda, ktorú podpísal pán komisár Bibalk k 19. marca. Túto dohodu tiež e, podpíše Rada ministrov a spojená s AKT e, v júni. 27 členov EÚ to podpíše a 78 členov AKT. To je všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Kašman. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem zástupcovi predsedníctva za to, že k nám prišiel a vysvetlil nám to, ale musím povedať, pokiaľ ide Nešlo to iba o e, to, že to chcel parlament, e, teda ošetrenie týchto práv e, ľudí s inou sexuálnou orientáciou a chorých z AIDS. O to išlo aj členským štátom. My si tu v parlamente nevymýšľame veci, my zastupujeme našich občanov. A k článku 8 by som chcel povedať, Nepodarilo sa vám to a veci ste zhoršili z nasledujúcich dôvodov. Takže navrhovať, e, že e, e, kvôli nejakému dialógu EÚ niečo urobil prezident Malovi, to je, to je nesprávne odrazenie skutočnosti. A my sme nepovedali, že vypracujeme vyhlásenie. My sme vyslali signál tým regresívnym štátom AKT, ktoré fundamentálne základné práva e, gejov a lesbičiek neberú vážne. Um, chcel by som vám a iným povedať, e, a, ako teda e, muž s homosexuálnou orientáciou, že ste e, akceptovali náboženstvo, vek a tak ďalej a tak ďalej ale my by sme neboli, my by sme neboli nikdy pristúpili na také niečo ako vy. To bol naozaj strašný signál za vašu inštitúciu, za komisiu. Bol to hrozný signál. Na jednej strane e, teda hovoríme, čo sa deje ľuďom e, kvôli ich menšinovému postaveniu a že je to nesprávne, ale na druhej strane sa zmierujeme e, s tým. Prečo? pretože mali sme jednoducho povedať krajinám AKT, že, toto e, je, že tohto súčasťou je aj sexuálne, sexuálna orientácia tak či tak by potom sa napokon bolo pristúpilo k nejakému uh, um, vyhláseniu. Ale čo sme urobili my? My sme uh, urobili krok vzad uh, v našom ochraňovaní univerzálnych hodnú. Chcel by som vám pripomenúť, že v Afrike minimálne 38 členských štátov momentálne zakazuje akýkoľvek typ uh, vzťahov um, homosexuálneho typu. Uh, a v niektorých krajinách sa uplatňuje aj trest smrti za týmto účelom. A v, te, v tom takomto momente, keď sa ratif, ratifikuje zmluva e, takýmto znením, tak vlastne e, indikujeme, že ľudia ako ja, keby ja som žil tam, by nemali takú istú hodnotu ako akýkoľvek iný občan. A hovoriť, že nejakým spôsobom e, univerzálna deklarácia v, v článku 8 predstavuje nejaké zlepšenie, je mi ľúto. Táto deklarácia e, e, o ľudských právach tam bola už aj v aktuálnej dohode, takže nie je tam žiadne zlepšenie. Dokonca ste to vlastne zhoršili tým, že tú e, nebezpečnú vetu vzájomná e, obava e, ste tam vložili, pretože to, čo poviete druhá strana, no už vy môžete mať obavu, ale my nemáme. A vlastne urobili ste krok vzad a výbornú prácu Karla de Guchta a Louis Michela ste tým vlastne pochovali, keď boli v Kéne, v Ugande, v Malavi a tak ďalej a bojovali za základné ľudské práva. Takže celú tú ich úžasnú prácu ste pochovali. Ja som si istý, že parlament ratifikuje toto, lebo viem, že je tu hierarchia práv, žiaľ Bohu som e, si toho vedomý a moje práva jednoducho budú v tomto e, čase významnom ignorované. Ale prosím, e, odvzdajte to ďalej predsedníctvu E, som dobrý priateľ, ale aj e, veľmi dobrý nepriateľ a budem pracovať e, s 27 štátmi veľmi intenzívne, aby to neratifikovali, pretože sú tam zlepšenia. A neratifikácia nezastaví vlastne tok financií do týchto krajín, ale ratifikácia by vyslala nebezpečný signál, o ktorom sme presvedčení, že väčšinový pohľad aká k eh, základným právam je zásadný a náš, ten náš ani nemusíme veľmi hájiť. Takže, pani predsednička, eh, ja musím povedať, že eh, tu, tá, tá, tá sila toho, čo hovorím, tých, tých formulácií, E, súvisí s tým, že hovorím hlboko z môjho presvedčenia, pretože e, by som mohol byť e, napríklad v Malavi odsudený na 15 rokov väzenia, inde by som bol odsudený na smrť, bol by som občanom inej triedy, takže keď sa to nestane u nás, prečo by sa to nemalo stať niekde inde. Takže toto by malo ísť do koša, pretože nikto by nemal byť hrdý, že niečo dosiahol, ak pritom musel obetovať práva niekoho iného. Görens, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. J'ai une question. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som spomenúť eh, jeden z aspektov eh, bezpečnostných a rozvojových. Eh, spomenuli ste to vo vašich úvodných slovách. Moja otázka sa týka facility pre mier Ehm, teda bola, bola to súčasť dohody s Kotonou, ktorá stále platí. A tu súhlasím, e, to sa to týka z obidvoch strán, ehm, aj Európy, aj krajín AKT. Moja otázka je následovná. Takže išlo tu o to, či e, je to kompatibilné s prepracovaným, e, prepracovanou dohodou, tak ako ste ju podpísali vy. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani e, predsednička. Starostlivo som si vypočul to, čo povedal pán Kašman. A pripomínam si, keď sme bojovali proti apartheidu. A keď sa správame k ľuďom odlišne, a myslím, že homosexuáli e, E, sa nerozhodovali, že, že budú homosexuáli, jednoducho homosexuálni sú. Moja e, strana, konzervatívci, sa zasadzujú za rovnaké zaobchádzanie so všetkými a nový e, premiér Veľkej Británie, môj líder, sa k tomu jasne vyjadril, takže nemám, žiad, nemám nič na výber, e, pán e, za predsedníctvo, ktorý ste k nám prišli. E, Eh, jednoducho musím iba eh, podporovať moju vládu, jej eh, líniu a tým pádom musím aj sa zasadzovať za to, aby nepodporila toto nové EDF. Ďakujem pekne. Pán mm, Martin Jague, opäť vám odozdávam slovo. Máte maximálne 3 minúty. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, déjeme solamente decirle un par de cosas. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Rád by som vám povedal pár vecí. Som si úplne istý tým, že tí, ktorých zastupujem, a máme tu dvoch poslancov, ktorí hovorili o sexuálnej orientácii, vy viete, že predsedníctvo a vláda, ktorú predsedníctvo zastupuje, bola prvou priekopníckou vládou, ktorá pracovala v eh, oblasti rovnosti všetkých sexuálnych menšín. A, a máme tu naozaj hmatateľné výsledky a ja ako španielský Uh, úradník som sa snažil túto skutočnosť odraziť počas našich rokovaní, ktoré sme viedli. To by malo byť celkom jasné. A tiež by malo byť jasné, že predsedníctvo a zvyšok uh, krajín, e aj komisia uh, Ehm, považujú sexuálnu orientáciu za základnú vec. O tom by sme ani nemali rokovať, ani by sme to nemali nejako spochybňovať, ale musíme byť aj realistami pri našich rokovaniach. Mnohí z vás boli prítomní na eh, stretnutí v Rwande a boli ste svedkami reakcie afrických poslancov a poslankyň Mohli ste to vidieť, taká je skutočnosť. A my teda nemôžeme ustupovať. Mali by sme prispôsobiť e, jednoducho iba formulácie tak, aby boli akceptovateľné. To neznamená, že sa zároveň musíme niečoho vzdávať. To, že e, zavádzame politický dialog v tejto E, otázke, to e, neznamená, že nám to umožní, aby sa legislatíva zmenila zo dňa na deň. Táto legislatíva v niektorých afrických štátoch trestá e, odlišnú sexuálnu orientáciu, to sa len tak nezmení a ako povedal pán komisár Pibalks, my musíme pokračovať v našich politických záväzkoch a musíme pokračovať, aby sme e, pokračovali ďalej vo vyjednávaniach s krajinami AKT. Som presvedčený, že e, formulácie, ktoré máme v tomto e, článku, článku 8, nám to naozaj umožňujú. To je teraz stanovisko, ktoré som vám chcela dovzdať. To znamená, že toto stanovisko je, že tu s ničím nekupčíme, že naozaj nám ide o to, aby sme dosiahli e, dohody, ktoré sú e, zásadné pre všetkých. A opakujem, že to bolo iniciatívou komisie, aby sme po vstupe do Lucibonskej zmluvy do platnosti určité pojmy zmenili. A reakcia, ktorú sme získali, e, to bolo, že tu nemáme teraz žiadnu podpísanú medzinárodnú dohodu. Žiadna krajina AKT ju nepodpísala. pretože sa tu zaviedla táto zásada nediskriminácie na, zás- na základe sexuálnej orientácie. Keď hovorím o sexuálnej orientácii, hovorím o e, každej, každom type. Myslím, že ste už presiahli svoj čas a teraz zostane slovo pán Kašman, aby zareagoval. Ďakujem, pani predsednička. Poviem iba toto. Vítam úprimnosť odpovede Realita je však úplne odlišná. Odlišnosť e, pri podpisovaní medzinárodných e, dohovorov s krajinami AKT je úplne odlišná. My ich žiadame, aby s nami podpísali niečo a tým pádom podrývame naše hodnoty, ktoré sa tam spomínajú. Ak táto univerzálna deklarácia je taká efektívna, e, bolo to už predsa aj v, v úvodnom ustanovení pôvodnej dohody. Ak to bolo tak efektívne, tak prečo sme tu videli, že represie rástli skôr, než by sa ich počet znižoval? Takže princípy budeme hájiť ďalej, diskusia bude pokračovať, ako aj moja krajina to urobila, ale ide tu o e, to áno, Španielsko naozaj e, progresívne postupuje, e, pokiaľ ide o e, práva gejov a lesbičiek. Ja vás nehodnotím podľa toho, čo robíte vo vašej vlastnej krajine. Ja vás hodnotím podľa toho, čo robíte v mene iných a za iných. A pokiaľ ide o takéto hodnotenie, je mi ľúto, keď musím teda túto hodnotím iba ten návrh, ktorý vypracovalo predsedníctvo a teda žiaľ Bohu, ten je taký, že ho nemôžeme podporiť. Ďakujem, teraz by sme prešli k hlasovaniu. Oui, c'est ça. Donc, nous allons modifier l'ordre du jour. Takže pozmeníme e, trošku program zásadnutia tak, aby sme e, dodržali e, čas pre hlasovanie. To znamená, že posunieme interpelácie s komisiou na záver a potom budeme preberať situáciu v pásme e, Gazy. Takže hlasovať sa bude elektronicky. Ehm, zoberte si elektronické kartičky, nájdete si ich. Prosím, nechávame teraz trochu času na to. Pahaj. Máme čas na overenie fungovania hlasovacích zariadení. Hlasujte, prosím. Dohlasujte. Končím hlasovanie. Ça marche. Bon. Reset. Ça va. Reset. OK. D'accord. Donc, euh, on vote. Euh, sur la réduction de la pauvreté et la création d'emplois dans les pays en développement. Teraz uh, budeme hlasovať o znižovaní chudoby a vytváraní pracovných miest v rozvojových uh, krajinách. Cesta vpred, odsek 1, 18, pozmienujúci na číslo 18. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pardon, zamieta sa. Zle som prečítala čísla, takže procedurálna poznámka. Um, en from uh, 19 and... En teda od 19 Všeobecná poznámka uh, o hlasovaní. Uh, Donc, 19? 19. Only 19. I'm sorry, but... Ospravedlňujem sa teda len 19. 19. Hlasujme. Končím hlasovanie. C'est donc adapté. sa. Et 21. 21. Hlasujeme. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 22. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. L'amendement euh, oral, monsieur Guerin. Uh, ústna pozmeňujúca poznámka, nech sa páči, pán Göre, chcete ju prečítať? Chcete prečítať vašu pozmeňujúcu poznámku? À la fin, ils sont tous à la fin. Alors l'amendement orale à la teneur suivante. Ústny pozmeňovací e, návrh apeluje na všetky rozvojové krajiny, aby sa pripojili k agende pre dôstojnú prácu, medzinárodné inštitúcie práce, aby zaručili dostatočnú sociálnu ochranu a skutočný sociálny dialog. A predovšetkým tiež využívanie projektov náročných na pracovnú silu. Dobre, budeme teda hlasovať. Dvotyklu. Končím hlasovanie. Prijíma sa. C'est compliqué ça. Donc, euh, Moi, je préfère qu'on passe chaque amendement là, parce que... Dala by som prednosť, keby sme prešli po každom pozmeňujúcom návrhu. Unblock to vyzerá komplikované. Sme na 23. Hlasujeme o čísle 23. Po 24 teraz chcete hlasovať, takže od 23 až po 24 hlasujte, prosím. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Prijíma sa. Odkiaľ a kam môžeme teraz hlasovať? Aha, 25. Hlasovali prosím všetci, končím hlasovanie. Zamieta sa. Budeme hlasovať teraz 26, 27 a o 18 spoločne hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. teraz ústny pozmeňovací návrh pána Michela. Prečítate ho, prosím. Pán Michel. Prečíta nám ho pán uh, Görens. Pozmeňujúci návrh pána Michela, nie pána Mitchella, aby nedošlo k, zme, k zmetku. Mám ich uh, oba, oboch uh, v úcte, ale nie je to tá istá osoba. štát, e, štát demokracie, práva pre občanov, to je e, riadenie veci verejných, to je to potom štát, ktorý si plní svoju úlohu v oblasti prístupu k súdnictvu, k zdravotnej starostlivosti, k vzdelaniu a k e, riadnej správe a ktorý tiež podporuje práva jednotlivcov a ich základné slobody. Hlasujme, prosím. Hlasovali ste, prosím, končím hlasovanie. Príjima sa. Ďalej, možno by sme hlas- mohli hlasovať o unblock 28, 29 a 5 v poriadku, takže tieto tri spoločne. Nepáči sa vám to, takže nesúhlas vidím, takže prejdem na 28 a hlasujeme. Ak ste eh, dohlasovali, končím hlasovanie. Príjima sa. 29. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Adapte. Príjima sa. 5. 5 jusqu'à à 14, on peut le voter en bloc. Tout le monde est Môžeme hlasovať o všetkom dokopy až po 14. Súhlasíte? Hlasujme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 31. Hlasujeme. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 32. Hlasujeme. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Rešte. Zamieta sa. 25. Hlasujeme. Hlasovali ste všetci, končím hlasovanie. Príjima sa. A, takže od 29 až po 38 teraz. Nie, po 36, opravuje sa pani predsedajúca. 29 až 36 hlasujeme. Hlasovali sme všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. 37, prvá časť. Hlasujeme. Ak ste všetci hlasovali, končím hlasovanie. Príjima sa. Druhá časť. Hlasujeme. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 28, pardon, 38, opravuje sa pani predsedajúca. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis číslo 1. Hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie Príjima sa. Prechádzame teraz e, od 40 až po 42. Unblock teda, hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Potom kompromis dvojka. Hlasujeme o kompromise dvojke až po 46, ak súhlasíte unblock. Nie, len po 45. Hlasujeme. Ak ste všetci hlasovali, končím hlasovanie. Príjima sa. Číslo 10 výboru EMPL, pardon, e, od e, e, desiatky až po EMPL 3 hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 49 teraz. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 50. Hlasujeme. Ak ste dohlasovali, končím hlasovanie. Prijíma sa. 51. Končím hlasovanie. Prijíma sa ústny pozmeňujúci návrh číslo 3. Hlasujme, prosím. Ak ste hlasovali, končím hlasovanie. Prijíma sa. 52 vypadáva, takže 53 hlasujeme. Končím hlasovanie, ak ste dohlasovali. Zamieta sa. Ústny pozmejúci návrh číslo 4, ktorý nám eh, pán Görenz ale musíte prečítať. Žiadame eh, dôležité financovanie pre boj s dopadmi klimatických zmien a aby sme podporili rozvojové krajiny. Dobre, hlasujeme, končím hlasovanie. Nefungovalo to, treba hlasovať opätovne. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Ample 20. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 54. Hlasujeme. Tout le monde a voté, le vote est clos. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 55. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Ample 24 a 26 môžeme robiť unblock. Hlasujme. Le vote, tout le monde a voté, le vote est clos. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 5. Hlasujeme. Končím hlasovanie, ak ste hlasovali. Príjima sa. 57. Hlasovanie je otvorené. Končím hlasovanie. 55. Pardon, 57. 57 je prijatá. Kompromis 6. Hlasujme. Končím hlasovanie, ak ste dohlasovali. Príjima sa. až po 63 amblok. Nesúhlasíte? Nie iba po e, M plus 16. Hlasujeme. Tout le monde a voté, le vote est clos. Končím hlasovanie. Príjima sa. Ample 27, hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Empl 17. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz um, budeme hlasovať unblock. Pýtam sa, odkiaľ pokiaľ. Od 28 až po 60. -ku. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmejúci návrh číslo 5, ten treba prečítať. Je to ústny pozmejúci návrh. Nemožno ho ak- akceptovať, takže ideme ďalej. 12. Ample. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz e, blok 61-63. E, Končím hlasovanie. Prijíma sa. 64 hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 7. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz budeme hlasovať o MPL 13. Končím hlasovanie. Príjima sa. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 6, ktorý nám prečítate. ide o podmienky, ktoré by mali rovnako platiť pre Európsky rozvojový fond a finančný nástroj pre spoluprácu na rozvojové účely. Končím hlasovanie. Príjma sa. Pozmenujúci ústny návrh 7 a 8. Sedmička iba. Môžete ho prečítať, pán Görens. Sedmička prosí Európsku, a žiada Európsku úniu, aby pozorne sledovala kondicionalitu tak, ako je v zmluve z Kotonu. Hlasujeme. Ešte, pardon, nech sa páči. E, akceptovala by som to len ako doplnok, nie ako náhradu Bon. Euh, j'ai pas entendu vraiment votre... I have... Presne som nepočula, čo ste povedali. Môžete to zopakovať. Tento pozmeňujúci návrh môžem akceptovať len ako doplnenie k pôvodnému textu, nie ako e, náhradu pôvodného textu. D'accord. Donc, on, a, on ajoute un autre à notre texte. Donc, on vote pas dessus. Si, si, si, si. il s'agit d'une addition. D'accord. C'est un nouveau paragraphe. Ça remplace D'accord. D'accord. D'accord. C'est un ajout. Donc on vote sur l'ajout. Takže budeme hlasovať o tom doplnku. Hlasujeme. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Donc amendement Ústny pozmenujúci návrh 8. Pán Görenc nám ho prečíta. Amendement oral 8, euh, il est en anglais, hein, e-, accepts the use of budget support. Pardon, ah non, excusez. Akceptuje použitie, pardon, pardon, zdôrazňuje, že aj Európsky rozvojový fond, aj finančný nástroj, to som predsa už čítal. Excusez-moi, c'est moi qui fais erreur. Souligne constitue zdôrazňuje že aj Európsky rozvojový fond, aj finančný nástroj pre rozvojovú spoluprácu mali mať rovnaké kritéria použitia a kondicionality. Ďakujeme, hlasujme. Končím hlasovanie. 68, osem teraz. Hlasujme. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Príjima sa. 22. Empl. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz unblock. Zoberieme blok od 69 až pokiaľ, povedzte mi. Pas de bloc Bon, alors 69, le vote est ouvert. 69, hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa 70, hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa 71. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 72. Ehm, Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis osmička. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 74 hlasujme. Končím hlasovanie. Okay. 75 75 Hlasuje, hlasovali ste prosím všetci končím hlasovanie adapté Príjima sa Hlasujme o 76. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 77. E, Končím hlasovanie. Prijíma sa. 78. E, Končím hlasovanie. Príjima sa. 79 až po 84 e, unblock. 79 až po 82, opravuje sa pani predsedajúca. 81. Hlasujeme. Končím hlasovanie, ak ste všetci hlasovali. Prijíma sa. E 82. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromis 9. Končím hlasovanie. Príjma sa. Amendement 86. Le vote est ouvert. Tout le monde a voté. Le... Končím hlasovanie. adaptih. Príjima sa. 87 e, a môžeme sa pokúsiť hlasovať až po e, od 87 až po 90 nie. Takže hlasujeme len o 87. Končím hlasovanie. Príjma sa. Osemdesiat osem až osemdesiat deväť? Nie, tak len osemdesiat osem. Ak ste všetci hlasovali, končím hlasovanie. Prijíma sa. Alors, 89 89. Hlasujme. Ak ste hlasovali, končím hlasovanie. Prijíma sa. E, 90. Hlasujme. Tout le monde a voté. Le vote est clos. Končím hlasovanie. Prijíma sa. On peut faire 91, 92. Môžeme spojiť 91 e, a ďalšie? Nie, tak len 91. Končím hlasovanie, ak ste všetci hlasovali. Zamieta sa. 92. Hlasujme. Ak ste hlasovali, končím hlasovanie. Zamieta sa. 93. Hlasujme. Ak ste všetci hlasovali, končím hlasovanie. Zamieta sa. 94. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 95. Hlasujme. Končím hlasovanie, ak ste dohlasovali. Zamieta sa. 96. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A teraz prechádzame k úvodným ustanoveniam. Peťka, kto je za? Končím hlasovanie. Zamieta sa. Šestka, hlasujme. Končím hlasovanie, ak ste všetci hlasovali. Príjima sa. Môžeme spojiť ďalšie, nie iba sedmička samotná. Kto je za? Ak ste dohlasovali, končím. Príjima sa. 8 a 9 unblock. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Ústny pozmeňujúci návrh 10. E, prečíta nám ho pán Görens. Podporuje rozvojové krajiny pri ich úsilí vytvoriť toľko, koľko sa len dá pridanej hodnoty vo vlastnej krajine. Pokiaľ ide o e, priemyselnú rozvojovú stratégiu a jej implikácie, tá musí smerovať k trvalo udržateľnému rozvoju a predovšetkým o ochrane e, životného prostredia. Ďakujem, hlasujeme. Prijíma sa. Ďalej, pozmeňujúci návrh 10 k úvodnému ustaveniu F. Hlasujme. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 10. Hlasujme. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmenujúci návrh číslo 13. Ak ste všetci hlasovali, končím hlasovanie. Zamieta sa. 14. Hlasujme. Končím hlasovanie, ak ste všetci hlasovali. Zamieta sa. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 11. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 16. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 17. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Na záver ešte e, úvodné ustanovenia jednotka, dvojka spoločne. Ak ste všetci hlasovali, e, končím hlasovanie. Adapte. Príjima sa. Trojka pozmeňujúci návrh. Ak ste všetci hlasovali, končím hlasovanie. Prijíma sa. Štvorka. Hlasujme o štvorke. Ak ste všetci hlasovali, končím hlasovanie. Prijíma sa. A teraz hlasujeme o správe v pozmenenom znení. Hlasujme. Ak ste všetci hlasovali, končím hlasovanie. Prijíma sa.

Madam Chairman, is it possible to vote the next report en bloc? Uh, vážená pani predsednička, mohli by sme hlasovať en bloc? Eh, pristúpiť eh, k hlasovaniu en bloc o všetkých správach. dobre, takže teraz správa pána Mičela a budeme hlasovať en bloc o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Hlasujte. Hlasovali všetci. A hlasovanie je ukončené. A bolo to jednomyselne prijaté. No a dobre, musíme tiež hlasovať o stanovisku. V pozmenenom znení hlasujte všetci a blok, prosím. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Takže správa znení pozmeňujúcich návrhov bola jednomyselne prijatá. A teraz pristúpime k hlasovaniu práve o nástroj financovania rozvojovej spolupráce tiež pána Mičela. Opätovne Amblok. Hlasujte, prosím. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Tiež to bolo jednomyselne prijaté. No a hlasovanie o, záverečnom znení textu. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci, koniec hlasovania. Tiež to bolo jednomyselne prijaté. Všetkým gratulujem pánovi Mičelovi k jeho vynikajúcim výsledkom v rámci tohto tematického bloku. <clears throat> Comme vous le savez, la commission... No a ako viete, výbor pre rozvoj vyslal mm, delegáciu, respektíve sa zúčastnil s výbormi AFET a rozpočtovým výborom delegácie do Palestíny a pásma Gazy minulý týždeň. Náš výbor e, som zastupovala ja, pani Striflerová a pán Weigel. Navštívili sme pásmo Gazy, No a úplnú správu o tejto ceste vám predložíme v priebehu nasledujúcej schôdze. No a už teraz vám môžem povedať, že Takže vo východnom Jeruzaleme sme videli budovanie tých múrov medzi východným Jeruzalemom a západným brehom. No a to je skutočne hrozná situácia. Budeme vás o tom detálne informovať. A viete, že Izrael zamietol cestu európskej delegácie do Gazy cez egyptskú hranicu. No a potom cez Gazu a potom sme išli autobusom a podarilo sa nám po 7 hodinách doraziť predsa len do Gazy. Navštívili sme rôzne projekty, Stretli sme sa s riaditeľom e, Palestínskej banky, ktorí nám oznámili, že všetky transakcie boli e, zmrazené, nemôžu obchodovať, legálne obchodovať. Možný je len e, čierny obchod, ktorý sa ďalej rozvíja. Budova, ktorá bola vybudovaná ktorá sa buduje, bola pred troma rokmi zastavená. Videli sme množstvo domov, ktorých, ktoré sa výstavba začala, avšak nebola dokončená kvôli nedostatku materiálu. No a mm, situácia s bývaním je skutočne katastrofálna a kvôli blokáde, blokáde sa nemôžu tieto budy dobudovať, domy dobudovať. A 10 tisíce ľudí trpí kvôli tomu, že cement sa nedá kúpiť ani na čiernom trhu. No ale No, my sme sa tiež stretli so zastupcami UNRA, ktorí nám tiež eh, objasnili, aká je situácia. Korupcia je skutočne súčasťou každodenného života a sú veľké obmedzenia na lov rýb obyvateľstva v Gaze v minulosti mohli loviť 6 námorných míl od pobrežia a chytať sardinky, bohužiaľ, to už nie je možné kvôli izraelským obmedzeniam. Takže tam aj závažná potravinová kríza. 80% obyvateľstva žije z pomoci, ktorú poskytuje UN a, a pani z tejto organizácie OSN a nám dala informácie o humanitárnej situácii v Gaze. Ja som veľmi rada, že celá delegácia sa podiela na vypracovaní tlačového oznámenia, tlačovej správy, kde sme žiadali zrušenie blokády Gazy pretože tá blokáda je kontraproduktívna ale len prispieva k budnému rozvoju čierneho trhu. Tiež zdrojom represálí voči obyvateľstvu, ktoré ho viac ako polovica ešte vo veku pod 18 rokov. Stretli sme sa skutočne s výnimočnými ľuďmi, ktorí bojujú proti násiliu na školách a to skutočne vo veľmi náročných podmienkach. do školy nastúpi 6 tisíc nových detí, ale kvôli bojkotu chýbajú zdroje, či už ľudské alebo logistické, a tak deti nebudú, deti nebudú môcť dostať vzdelanie. Takže my sme vydali to tlačové oznámenie, ktoré sme vyzvali na zrušenie blokády. A samozrejme, boli sme veľmi zasiahnutí, keď sme sa vrátili do našich domovov a dopočuli sa o útoku Izraelčanov e, na humanitárny konvoj mimovládnych organizácií, ktoré, ktorý e, privážal potraviny, aby zmenšil utrpenie obyvateľstva. My sme sa teda ešte raz stretli a spoločne sme vyzvali, aby sa uskutočnilo medzinárodné nezávislé vyšetrovanie celého celého incidentu, aby sa zistilo, čo sa skutočne stalo. Vy ste všetci si iste všimli, že Izrael 24 hodín ovplyvňoval média a my sme nemohli získať objektívny prehľad o situácii, ktorý je veľmi dôležitý. Včera zasadla príslušná rada a požiadala o objektívne vyšetrenie. Ja neviem, či sa niečo zmení, ale o tom sa ešte ešte budeme ešte zhovárať. Situácia bola teda skutočne veľmi napätá. Naša návšteva v tejto oblasti bola veľmi dôležitá pre našu delegáciu, to bolo dôležité, a aj obyvateľstvo bolo veľmi rado, že sme vycestovali do tohto regiónu. Teraz navrhujem, aby sme uskutočnili v budúcnosti zasadnutie a na toto zasadnutie prizveme zástupcov UNRA, tak aby nás informoval pán John Gain o situácii v pásme Gazy. Dúfam a verím, že s tým všetci súhlasíte. Je veľmi dôležité, aby sme boli dobre informovaní, pretože my investujeme peniaze do humanitárnych aktivít a to je veľmi dôležité. Ja však myslím, že pani Virginia Vilia má nové informácie z Gazino a preto kde dám teraz 5 až 7 minút. Nech sa páči. Merci beaucoup, madame Jolie. Um, uh, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pani Jolie za pozvanie UNRA na toto zasadnutie. Rovnako by som chcela podielovať, poďakovať vám a členom delegácie, ktorej navštívili pásmo Gazi a podporili našu prácu. No a ja viem, že väčšina poslancov si pozná mandát UNRA poskytovanie služieb na, pre 4,7 milióna utečencov v regióne. Takže ak mi dovolíte, tak prejdem rovno k stručnému prehľadu humanitárnej situácie v Gazi, Gaze. Dovolte mi uviezť niekoľko relevantných štatistických údajov spomedzi 1,5 milióna obyvateľov Gazy. 80% závisí od istej formy pomoci takmer polovica aktívneho obyvateľstva je nezamestnaná od uzatvorenia obchodných a cezhraničných priechodov. 90 spoločnosti alebo podnikov skrachovalo, 90 zamestnancov prišlo o prácu. 56 obyvateľstva Gazy ešte nerozsiahlo 18. rok života. Školy v Gaze majú často až tisíc žiakov a v jednej triede je až 50 žiakov. Dovolte mi teraz povedať pár informácií o prístupe. Tento 1,5 milióna ľudí e, musí e, zabezpečovať potraviny alebo pre nich musí zabezpečovať potraviny 80 kamionov denne. Nechám už na vás posúdenie, či to je dostatočné. Svetová banka a Európska únia e, odhaduje, že e, potrebných by bolo minimálne 500, 500 kamionov na to, aby sa uspokojili základné potreby palestínčanov. No a rovnako 475 kamionov e, denne mm, navštevovalo alebo privážalo pomoc eh, pred nástupom Hamasu k moci eh, v decembri 2005. To bolo viac eh, ako 500. No a toto je skutočne veľké zhoršenie situácie. Nedostatok materiálu je veľmi citeľný, pretože materiál je potrebný po minuloročnom kon- konflikte. A to nie len stavebné materiály, ale tiež E, tovary ako e, ovocné džemy, textílie, ovocné džúsy, tie všetky nie sú povolené. Možno ste počuli, že pred niekoľkými týždňami e, štát Izrael priznal, že má dokumenty, ktoré súvisia s politikou blokády vrátane zoznamu povolených tovarov. Rovnako priznali existenciu dokumentu, v ktorom sa stanovujú minimálne nutričné požiadavky pre obyvateľov Gazy. Už e, Izrael nechcel zverejniť tieto dokumenty kvôli im bezpečnostným obavám, ale médiá informovali o tom, že v súčasnosti e, je len 81 položiek v Gaze povolených. Možno viete, že od roku 2008 neboli povolené e, žiadne dodávky benzínu alebo nafty. Nuša len elektrárne gazy dostáva len jednu tretinu potrebného paliva na výrobu elektrického prúhu, prúdu. Plyn na varenie pokrýva a jeho dodávky len 50 potreby. No a rovnako prístup k palivám je veľmi obmedzený, obmedzený. A to vedie k častým výpadkom energie. No to má skutočne hrozné dopady na každodenný život obyvateľov Gazy, napríklad v prípade verejného zdravia. Ak zohľadíte nedostatok eh, náhradných dielov a údržby, tak si viete predstavíte, že zásobovanie vodou, eh, hygienické eh, a, hygienické zariadenia sú zanedbané a to vzbudzuje veľké zdravotné obavy. No, zdravotnícky systém tiež e, nedokáže splniť potreby e, občanov. Izrael dovoluje isté lieky a liečivá, ale e, treba dodať nové zariadenie, aby systém fungoval. Okrem liekov tie zariadenie, náhradné dielce a údržbu zariadenia. Rovnako treba, aby doktory mali aktuálne informácie, najnovšie informácie o, um, a poznatky o svojej práci. To všetko je potrebné na to, aby systém fungoval. No a čo sa týka tunelov, boli ekonomické blokáde, ako viete, tunely sú stále veľmi dôležitým uh, prvkom. Existuje 1200 tunelov. To tunelové hospodárstvo sa rozvíja. Ale sú to len tovary zlej kvality a za vysokú cenu. No a minulý rok tí, ktorí nemohli zaplatiť eh, sami za svoje jedlo a za svoje rodiny, eh, ich počet narastol zo 100 tisíc na 300 tisíc. Vo svete, v každej inej časti by to bolo považované za nepriateľné. OSN už zaviedla pilotné projekty ehm, španielské predsedníctvo EÚ včera ešte raz na výbore e, AFED zopakovalo e, svoje záväzky a povinnosti. Len pár údajov, e, o ktorých už hovorila pani Žoli. Blokáda gazy od roku 2007 zhoršila životné podmienky palestínčanov, prehlbila chudobu a nedostatok potravín zabranila obnove, rekonštrukcii a prílevu pomoci e, rovnako ekonomickým aktivitám. Otvorenie oficiálnych hraníc skazov na e, prílev alebo tok tovarov a osôb je jediným spôsobom, ako zastaviť túto humanitárnu katastrofu. Otvorenie oficiálnych hraníc gazy by tiež prinieslo zabraneniu tragédii podobný ako tá, čo sa stala predčerom. No a preto UNRA odsudzuje násilie, ktoré sa pácha eh, na ľuďoch, ktorí prinášajú potraviny ako eh, osobitný koordinátor OSN. A ďalší predstavitelia povedali, takáto tragédia a takéto tragédie, takýmto tragédiám sa dá prejsť, predísť, ak Izrael vypočuje výzvy medzinárodného spoločenstva na zastavenie e, svojej kontraproduktívnej, nepriateľnej blokády gazy, pásma gazy. UNRWA tiež e, opakuje výzvu Bezpečnostnej rady a my podporujeme jednomyselnú podporu rady rýchleho, nestranného, dôveryhodného vyšetrenia ktoré zodpoveda medzinárodným štandardom, rovnako ako požiadavku Rady na otvorenie hraničných prechodov v súlade s uznesením Bezpečnostnej rady 1816. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Monsieur Mitchell, vous avez la parole. Mitchell. Ďakujem, pani predsednička, Ďakujem delegácii, ktorá išla do eh, eh, Gáze a ďakujem aj zastupkyni UNRA, ktorá k nám dnes sa vytala. Eh, naše sympatie a empatia musia byť s tými ľuďmi, ktorí trpia. Um, to je bez pochyby. Ale tie nenaplňa um, žalúdky ľudí ani uh, nemocnice liekmi a prostriedkami. Uh, Musí tu byť riešenie dvoch štátov v tomto regióne, to všetci vedia. Je to ako v Írsku. 30 e, rokov sme vedeli, e, že e, situáciu treba vyriešiť. Ale trvalo nám to naozaj 30 rokov, keď sme sa dopracovali k uspokojivému riešeniu a počas 30 rokov veľa ľudí muselo zomrieť. Takže moje skúsenosti sú také, že tieto predpisy zo zahraničia nepridajú nejakú hodnotu k nejakému riešeniu. To hovorím len ako vo všeobecnom úvode. V televízii som e, videl, čo znamená nadmerné e, použitie násilia a e, zo strany teda izraelských vojakov veľmi jasne to bolo vidieť. Naozaj jeden z tých vojakov minimálne bol veľmi silne ozbrojený. Takže mal by som podporiť to, že vy ste povedali, pani predsednička, že mali by sme začať medzinárodné vyšetrovanie toho, čo sa tam presne udialo, pretože nemôžeme dovoliť, aby ľudia na mieste mali svoju verziu toho, čo sa stalo a aby e, tá sa etablovala. To je len propaganda, my potrebujeme nájsť pravdu, takže o to by nám malo ísť. Musím povedať, e, že Nejde teraz o to, aby sme humanitárnu pomoc poskytovali um, e, takýmto spôsobom. Ja som v rádiu počul pred pár dňami um, nie, niečo vlastne o tejto humanitárnej pomoci, o tom, že sa vôbec nedostane do e, tohto e, e, regiónu, že tony vlastne čakajú na to, aby sa dostali k týmto ľuďom je naozaj potrebné, aby sa otvorili e, hranice. Egyptiania ich môžu otvoriť a aj to urobili a možno by bolo možné pre EÚ a Egyptianov, aby spoločne e, sa postarali, aby ďal e, e, tiekla humanitárna pomoc. Nejde tu o pomoc teroristom, ide naozaj o lieky, potraviny a tak ďalej. Takže možno by sme mali povedať Egyptianom, že by sme tu mohli spoločne čo si urobiť. A zaujímala by ma aj správa zo strany komisie. Čo urobila komisia? Čo sa tam deje v tejto otázke? čo vysoká zástupkyňa robí v tejto oblasti, čo presne eh, sa doteraz udialo, aké je konkrétne stanovisko EU? <clears throat> Ďakujem. Pani Grés má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, za to, že ste tento bod dali na program nášho zasadnutia. Je to dôležité, eh, pretože táto aktuálna situácia je naozaj závažná a viedla naozaj k tomu, že stojíme eh, chrbtom eh, o stenu a OSN um, ehm, sa vyjadrilo. Naozaj teraz potrebné, aby eh, diplomácia prišla k slovu. Treba naozaj vystupňovať nátlak. Boli porušené ľudské práva, um, právo v oblasti e, teda medzinárodných vôd a podobne. Jednoducho sa nepretavuje to, čo už existuje do reality. Veľmi veľa e, finančných prostriedkov e, sa pumpovalo do tejto oblasti. Hovorí sa veľmi často, že Izrael je jedinou demokraciou v tomto regióne. Nuž, e, v tom prípade, aký máme e, model e, spoločnosti, sa pýtam, aká toto je jediná demokracia v tomto regióne. A Chceli by sme ako výbor požiadať komisiu a radu, aby prerušila svoje dohody s Izraelom a uplatnila na to klauzulu dodržiavaní ľudských práv, tak ako to robíme aj v prípade iných dohôd a iných krajín. Ďakujem. Pani Greco. Ďakujem, ak smiem, pár e, slov k našej misii. Na začiatok by som chcela povedať, že si myslím, že by sme mali pokračovať a e, vysvetľovať, že je to nesprávny prístup, ak by niekto chcel predlžovať túto blokádu Mali sme veľmi dobrú názevu v, e, na, návštevu v Hebrone a v ostatných miestach v Gáze. Srdím sa s premiérom Pajatom. Veľmi veľký dojem na nás urobilo, čo urobil pre palestínčanov. Dosiahol 8-percentný hospodársky rást, urobil toho veľa za účelom zlepšenia života ľudí. Myslím, že by sme mali pomáhať, aby e, získal e, podporu medzi ľuďmi, lebo nebol teda zvolení. Myslím si, že by sme mali podporovať takýto typ politikov um, v Gáze. Takisto sme mali dobré diskusie s zástupcami UNRA v Gáze. A pár slov by som chcela povedať o rozvoji. Financujeme nie len palestínčanov e, v okupovanom území aj mimo e, celé roky. 500 e, miliard eur miliónov eur e, išlo do tejto oblasti minulý rok z našej strany a principiálny bod je, že my sme najdôležitejším donorom UNRA. 30 dostávajú z rozpočtu EÚ, 30 od členských štátov a ďalšie e, vlastne financie pochádzajú e, z USA, Norska. Ale menej než 1% z, od arabských krajín. A moja otázka je, ako môžeme e, možno požiadať pani Aštonovú alebo nájsť nejaký spôsob, e, ako príjmeť aj arabské krajiny, e, ku ktorej patria niektoré naozaj veľmi bohaté, aby prispeli tiež e, do septembru by mali, do septembru by mali, musia zaplatiť naozaj učiteľom a rôznym úradníkom v Palestíne. Ehm, Takže ak deti, do, do akej deti, školy majú deti ísť, ak nebude v dispozícii žiadna iná škola, musia ísť do eh, školy, ktorú vlastne operuje Hamas. Takže je tu, myslím, veľký záujem. Eh, mal by to byť veľký záujem, aby aj eh, táto druhá strana prispela. Ďakujem. Monsieur Görens. Ďakujem, pán Görens. Ďakujem. Rád by som najprv povedal, že Aktuálna situácia stále nahráva na oboch stranách tým najmenej zodpovedným prúdom. Po druhé, to, k čomu došlo v kase, táto situácia je už celé roky zlá, ale stále sa zhoršuje. A po tretie, chcel by som e, vlastne privítať činnosť e, UNRA v pásme Gazy a rád by som aj zdôraznil nestrannosť jej pôsobenia. To je základný princíp akejkoľvek humanitárnej činnosti mimochodom. Myslím, že vzhľadom k potrebám, ktoré ste nám načrtla a e, popísali ste aj, aký tovar a, a akým spôsobom sa môže dodávať. Táto vaša nestrannosť umožňuje reagovať podľa potrieb, ktoré na mieste uh, Vidíte, tento princíp je však podrývaný. Podľa mňa našim, e, našou úlohou tu na výbore je e, postarať sa o to, aby sa dodržiaval tento humanitárny aspekt. Musíme rozlišovať medzi aspektom humanitárnym a bezpečnostným. A samozrejme bezpečnostné aspekty sú úplne legitímne. Mohli by sme povedať, že chceme zabezpečiť prístup ku vzdelaniu, eh, k školám, k potravinám. To predsa nie sú zbranie hromadného ničenia. Nič teda nebráni, aby tieto tovary sa do pásma gazy dodávali. Ja si myslím, že proti tomu nemôže byť nikto. Tu neexistuje žiaden pôvod preto, aby blokáda pretrvávala v tejto oblasti. Trpí na to iba obyvateľstvo, ktoré tam žije v hrozných podmienkach. Ja som tam nebol v nedávnej dobe, ale pred pár rokmi áno a už vtedy bola situácia hrozná. A ako počúvame, stále sa zhoršuje. V našom politickom dialógu, a to je posledná vec, ktorú poviem, e, by sme mali, myslím, e, uprednostňovať dialóg s odpovednými silami, ktoré chcú hájiť mier. Takýchto ľudí nájdeme na oboch stranách. A tiež na oboch stranách sú ľudia úplne opačného zamerania. Takže to by bolo pár bodov z mojej strany a myslím si, že našim prvotným cieľom by malo byť postarať sa o zabezpečovanie e, humanitných e, e, dodávok. A pokiaľ ide o ten návrh týkajúci sa Egypta, áno, bolo by dobre, keby sme sa snažili s ním popracovať tak aby toho, čo žiadame, sa naozaj dalo zrealizovať. Ďakujem teraz pán Cashman. Ďakujem pani predsednička. A ďakujem za vašu e, informáciu pre naše delegácie. Ďakujem Karine, ďakujem zastupkyni UNRA. E Pridávam sa k tomu, čo povedali predrečníci, aj e, k tomu, že by sme tu mali mať nezávislé, objektívne vyšetrenie bez blokády. E, táto posledná tragédia by sa jednoducho nebola stala. Izrael e, sa dlho snaží o to, že chce teda rokovať s um, um, moderátnymi silami, ale to, čo robí, vlastne e, je, práve podporuje extrémizmus, takže jeho politika celkom zrejme nefunguje. A jediný čas, kedy sme hlasovali e, za to, že by sme mali zruši, zrušiť uplatňovanie našej asociačnej dohody, Ehm, teda bolo raz v minulosti. Ja si myslím, že by sme mali naozaj zvážiť, či e, takýto návrh uznesenia v parlamente nepripravíme opäť, pretože pokiaľ nebudeme uplatňovať e, klauzuly v ľudských právach e, v článku 2, tak to bude znamenať, že podrývame naozaj význam týchto klauzul a diskutovali sme o tom na skupine. Môj koordinátor sedí po mojej lavici a ja teda dúfam, že koordinátori o tom tiež budú diskutovať o tejto téme na svojom stretnutí. Ja si myslím, že bolo veľmi dôležité, že vy ste boli na mieste práve e, v tom momente a um, možno by bolo dobré, keby ste nám napísali nejakú písomnú správu, písomné svedectvo aj s nejakými odporúčaniami. Keď sa pozriem na Írsko a e, vytvorenie e, izraelského štátu, e, Vždy tam ide o to, že treba rokovať s ľuďmi, e, e, e, o ktorých hovoríte, že s nimi nikdy nebudete rokovať. Niektorí ľudia sa nazývajú teroristi, niektorí bojovníci za slobodu. Ale je to jedno, z akej strany prichádzajú, ale treba sa vypočuť ich argumenty, inak bude utrpenie pokračovať. Ďakujem. Madame Stifler, vous avez la parole. Oui, je vais un petit peu, pas répéter, mais euh, je voulais un petit peu dire ce que monsieur... Chcela by som sa vrátiť k tomu, čo povedal pán Gerens a pán Cashman. A mali by sme sa vyhybať tomu, že by sme e, vstupňovali tú situáciu. Je tu, sú tu príčiny a následky. My chceme zrušiť túto blokádu nie kvôli tomuto incidentu, ku ktorému tu došlo, ale preto, že blokáda núti palestínčanov žiť v nepriateľných podmienkach a keby neexistovala blokáda, tak by nedošlo vôbec k tomuto incidentu. Um, takéto dramatické situácie budú môcť pokračovať, ak tu blokáda bude ďalej. Takže na jednej strane je to otázka bezpečnosti, na druhej strane humanitárna. Takže ak vyriešime pokrok ehm, v jednej oblasti, bude aj v druhej. Ďakujem. Ja, ich möchte mich auch bei, bei allen ja by som sa chcela tiež, hovorí pani Cimer, poďakovať tým, ktorí nám poskytli všetky tieto informácie. My ako poslanci v tomto výbore by sme mali bojovať za to, aby parlament vypracoval nejaké uznesenie a takisto, aby sa preskúmala asociačná dohoda medzi EU a Izraelom. Myslím si aj, že e, to, to, čo povedal pán Miščel, že by sa mala vytvoriť nejaká nezávislá e, vyšetrovacia komisia, ktorá by preskúmala to, k čomu došlo, to by sme mali podporiť, pretože naozaj vypovede sa veľmi rôznia. Um, pokiaľ teda ide o to, čo sa udialo s tými loď- loďami. A ja si myslím, že by nebolo dobré, keby tie rozlišné verzie uh, tu naďalej boli. E, sfalšované videá sa dajú nájsť na internete. Takže ja si myslím, že je dobré, aby sa to vyšetrilo, aby sa naozaj vedelo, e, ako e, to všetko prebiehalo. 9 ľudí tam prišlo o život, veľa ľudí bolo ťažko zranených a nie je možné, aby sme to len tak akceptovali. A trošku by som sa pozerala aj na Nemecko je mi ľúto, že na pozadí našej vlastnej e, minulosti sme často neistí, pokiaľ ide o situáciu e, na Blízkom východe. Ale ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme stále znova poukazovali na to, že politika izraelskej vlády a jej a kritika tejto politiky um, musí byť vždy um, rovná antisemitizmu. Izraelský štát nie iba štátom, v ktorom žijú iba Židia, ale aj veľa iných ľudí a ja si myslím, že by bolo naozaj potrebné, aby sme vyslali signál e, občanom Izraelu, že že e, podporujeme aj tie ich síly, ktoré naozaj e, rozmýšľajú, ktoré, ktoré, ktoré chcú zmenu politiky v tejto krajine. Takže je tu naozaj univerzálne zasadzovanie sa za ľudské práva. Malo by to platiť na oboch stranách Mali by sme aj trochu pochopiť, eh, prečo je tu taká eh, zdráhavosť eh, ehm, pri väčšine teda obyvateľov Izraela. Vieme to pochopiť, ale nemôžeme to akceptovať. To by z našej strany malo byť jasné. Ja hovorím z krajiny, kde bol veľký múr dlhé roky a ja som v Jeruzaleme videla podobný múr a je mi to ľúto, pretože takéto príbehy by sa už nemali opakovať v histórii ľudí. Pani Steve, ďakujem, chcela som podporiť to, čo povedala pani e, Cimer. Spomenáte si iste, pani Žoli, že v Jeruzaleme sme sa stretli aj s Izraelčankou, židovkou, ktorá hovorila v mene nie celého svojho národa, ale e, jeho časti a hovorila, že sa hambí za to, čo jej vláda robí, že ju to naozaj mrzí. Bolo to naozaj naliehavé svedectvo, takže mali by sme si uvedomiť, že nie všetci ľudia v Izraeli s týmito rozhodnutiami súhlasia, to by sme si mali uvedomiť, aby sme neupadli do nejakých nepríjemných situácií. Vous avez la parole, je connais pas votre nom. Sassoli. Máte slovo. Mm. Prepačte. A chcel by som sa vyjadriť e, k tomu, že je potrebné, aby sme tu mali veľkú jasnosť v tom, čo sa naozaj udialo. Treba, aby to bolo vysvetlené, aby to bolo známe a aby e, verejnej, medzinárodnej verejnej vienke toto vysvetlili izraelské orgány. Myslím si však, že úloha Európy by mala byť tá, že by sme mali podporiť e, proces e, tvorby mieru a mali by sme vytvoriť podmienky pre všetkých, aby si mohli sadnúť za stôl spoločne a v takej komplexnej situácii nie je zodpovednosť iba na jednej strane. Myslím si, že Európa eh, eh, už veľmi dlho váha prijať takýto prístup. Vždy, keď sa niečo udeje v tejto časti sveta, tak Európania prídu na to, že situácia je závažná a zložitá, komplexná. A za posledné roky Európa naozaj, naozaj chýba, nič nerobí. Uh, E, pokiaľ ide o riešenie tohto konfliktu. Ja si myslím, že vyzvať e, Egypt, ako to spomenul kolega Mitchell, aby sme spoločne nejaké iniciatívy vytvorili, je správne, ale je to aj veľmi komplikované, pretože e, história Gázy, ako všetci vedia, je aj históriou, ktorá je spojená so zodpovednosťou Egypta. Hovoríme o pásme krajiny, ktorú nikto nechcel. A ja si preto myslím, že Európa by mala umožniť všetkým, aby mohli začať dialog. Mne by sa páčilo, keby táto komisia e, vyzvala Tonyho Blaira, aby vysvetlil, e, v čom spočívala jeho misia na Blízkom východe. Pretože inak e, si myslím, že budúc, na budúce sa tu prebudíme ako Európania ktorých vlastne nezaujíma situácia a zobudíme sa, až keď e, budú padať ďalšie e, bomby a keď tu bude ďalší vojenský zásah. Chcem vám pripomenúť, že pán, pána Tony Blair, Blaira sme si v našom výbore už vypočuli. Nie veľmi ma oslovili jeho výkony. Neviem, čo čo by on mohol, ako by on mohol prispieť k tejto kríze? Som to nehovoril preto, aby sme tu niečo pridali, ale preto, že Európania v e, histórii, v dejinách Blízkeho východu za posledných 10 rokov majú veľkú zodpovednosť. Už keď teda všetci e, prehovorili, ja sa pokúsim e, skonštatovať, čo by sa tu malo udiať a tak povedať zhrnúť. Pán Deva. Ďakujem. Toto podľa mňa eh, je akoby Hamlet bez eh, princa dánskeho. Európska eh, únia financovala pred desiatimi rokmi túto obrovskú ľudskú tragédiu miliardami eur a nič sa nezmenilo. Nič sa nezmenilo, pretože jeden zo základných aktérov v štruktúre pomoci a nastolenia mieru ne, E, participuje. Prečo Európska únia, ktorá momentálne má finančné problémy, investuje zo svojich stále sa stvrkávajúcejších prostriedkov obrovské sumy na týchto utečencov, keď arabské krajiny kolesujúce palestínskú oblasť, ktoré sú mimoriadne bohaté, jednoducho sa vôbec nestarajú. Zdá sa, že sa ich to nezaujíma. Nezaujíma ich e, to, ako sa darí ich e, susedskej krajine, kde sú ich e, spriateľení arabskí obyvateľia. Až kým to nebude dôležité pre nich mať pocit, že majú zabezpečovať bezpečnosť na oboch stranách, vrátane Izraelu, tak táto rovnica bude jednostranná a e, my, e, Európania, prečo, prečo, prečo my v čase finančných e, problémov EÚ nežiadame od arabských krajín, aby prevzali časť bremena a starali sa viac o týchto ľudí. Kto tu kladie otázky? Myslím si, že je bolestivé a bolavé. Len keď e, v týchto hlavných mestách arabských krajín dospejú k tomu, že chcú zabezpečiť e, tú bezpečnosť, e, kým to neurobia od Dubaja po kdekoľvek inde v arabských krajinách, kde majú množstvo peňazí, napríklad v Katare, tak sa nič neudeje. A bu- budeme braní na zodpovednosť iba my. Takže prvá vec, ktorú treba urobiť, je je napísať demarš arabským krajinám a vyzvať ich, aby zdieľali s nami humanitárnu reakciu na problémy, ktoré, ktoré e, Európska únia berie na svoje plecia. Ak odmietnú, potom budeme môcť vedieť, ako postupovať ďalej. Madame Teograkus. Ďakujem pekne za udelené slovo. Situácia v eh, pásme Gazy sa veľmi líši od eh, západného brehu Jordánu. Tu nemožno eh, robiť automatické porovnania v Gáze, odliadnúc od od izraelskej blokády. Existujú rôzne rozdielne sociálne podmienky. Existujú tu manželstvá medzi sesternicami, bratrancami, abnormné správanie, napríklad aj odškodnenie ďalších e, generácií je témou téma detí, to sú všetko ešte e, problémy popri tej e, chudobe, ktorú spomínala zástupkynia UNRI a veľké percento obyvateľstva trpí e, takýmito nesprávnymi praktikami. Sú tu, sú tu správy o tuneloch, o bombardovaniach, ktoré umožňujú Eh, do, dodávať do krajiny tovary. Samozrejme, vychádzam z toho, že sa to týka len pásma Gazi, nie západného Jordánu. Ako vyzerá zodpovednosť Egyptu v tejto situácii? Izrael je krajinou, kde existuje štátny terorizmus a ja nerozumiem tomu, ako eh, medzinárodné spoločenstvo vôbec môže prijať iný postoj. Nemal by snať Egypt otvoriť hraničný e, prechod e, Rafa a za cieľom zásobovania. Izrael včera prostredníctvom svojho e, veľvyslanca vo výbore oznámil, že sa loďami pašujú zbrane. No a reakcia na to bola, prečo tieto lode e, boli napadnuté, prečo boli napadnuté lode mimovládnych organizácií. Francúzska e, loď vraj e, zajala jednu z tých ľudí, ale takéto preboha odpovede nemôžno dávať poslancom. Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασικά της z και kedy? Bolo tu bola požiadavka, aby sa otvoril e, kanál medzi Cyprom, morská línia medzi Gázou a Cyprom, aby sa urobilo zásobovanie, ale toto všetko upadlo do zabudnutia a, a teraz včera došlo k tejto veľkej dráme. Opätovne e, trpí len obyvateľstvo Gázy a my s našimi diskusiami, teóriami len prispievame k tomu, že táto dráma pretrváva. Máme tu ešte jeden, jeden, jeden bod na programe a musíme preto skončiť. Všetci vieme, že situácia je dramatická. Ide o to e, vyhradiť si čas na to, aby sme sa rozhodli, ako budeme postupovať. Nuž, e, skončím snad slovami, že je nemožné pochopiť, čo sa v Gáze deje, keď keď tam nezažijete každodenný život obyvateľstva. A je tu na mieste otázka, aká je tu úloha Hamasu. Ako to bolo s voľbami, ktoré boli vlastne relatívne demokratické. Nepremýšľame e, o tom, prečo palestínčania volia Hamas. Ja netvrdím, že Izrael je teroristický štát, ale ako to vyzerá s Hamasom. Myslím si, že situácia medzi Palestínou a Izraelom sa ťahá dlhé roky. Ak by sme chceli vážne túto situáciu e, riešiť, riešiť treba sa, ak sa teda koncentrujeme na udalosti z pondelka e, v, v pobrežných vodách, tak, tak tu bude k tejto udalosti medzinárodná správa a máme teda aj dobré vyhliadky na úspech. Ak táto správa medzinárodných odborníkov, nezávislých odborníkov, ak bude teda nezávislá, tak môže tvoriť aj podklad pre následné akcie, pretože táto správa môže potvrdiť porušenie medzinárodného vojnového práva, medzinárodného humanitárneho práva. Takže ak sa na toto za, zameriame, tak by to e, prospelo celej veci. Moja obava je tá, že Bezpečnostná rada nie je zomknutá v snahách zadať vypracovanie takejto správy. A zdá sa mi, e, že to je práve zodpovednosť Eh, alebo vec Európy. My tu musíme tu vyžadovať túto nezávislú správu, eh, medzinárodnú správu a tu by mal parlament splniť si svoju zodpovednosť. Tu by mala byť eh, na mieste, malo byť na mieste odporúčanie alebo rezolúcia, uznesenie, ktoré by sme, ktoré by sme adresovali rade. Bohužiaľ, teda potrebujeme na to minimálne 50 poslancov alebo politické skupiny, pretože tu vo výbore nemáme dostatočný počet, aby sme to iniciovali. Musíme sa obratiť na svoje skupiny. Každý z nás by snad mohol e, v svojej skupine iniciovať, aby e, takáto e, iniciatíva, vyslanie týchto odborníkov pre apel na radu, aby sa udiali títo Odborníci musia byť vymenovaní. Ak sa to nepodarí Bezpečnostnej rade, tak možno sa to podarí EÚ. A Európsky parlament by, by mal využiť prostriedky, ktoré má k dispozícii. Prvá snaha by mala byť e, e, uznesenie v tomto smere. A v tomto smere teda aj pracujme ale to neznamená, že by sme mali mať rozsiahle uznesenie, tá, kde sa odzrkadlí myšlienka Guy Mitchella o Egypte. On décidé de laisser passer. Kde sa teda vyžaduje, aby tých 81 komodít, e, ktoré sa teraz dodávajú, aby sa doplnili o ďalšie. Súhlasíte s tým, aby sme sa zamerali na túto najnovšiu, najčerstvejšiu udalosť a odtiaľ potom postupovali ďalej. Ak správa nedôjde k záveru, že došlo k porušeniu ľudských práv, tak potom tu bude aj príslušné e, e, súdne rozhodnutie a sú tu inštancie, ktoré to môžu vo svete riešiť. Pán Sasoli. No, Vyjadrujem sa ako predseda delegácie Demokratickej strany v parlamente. Je veľmi ťažké príjmať iniciatívy, e, ak si niekto myslí, že e, Izrael robí štátny terorizmus. Potrebujeme vyváženosť. Nechceme ešte E, ďalej e, rozpalovať emócie už v tak komplexnej situácii. Mier sa dá robiť iba ak si za stôl, ak umožníme, aby za stôl si sadli všetci tí, ktorí v tomto regióne musia nájsť nejaký správny spôsob fungovania, spolunažívania jeden s druhým. Treba tu pripomenúť ľudské práva, pripomenúť, že e, porušenia musia byť sankcionované ale hovoríme aj o situácii, v ktorej si želáme, aby Izrael naďalej predstavoval príklad, pretože hovoríme o krajine, kde existujú záruky a aj možnosti pre občanov meniť politiku. Opakujem vám, pani predsednička, je veľmi ťažké zaujať iniciatíve spolu s tými, ktorí unilaterálne si myslia, že e, táto otázka sa dá vyriešiť E, iba tak, keď e, budeme e, príjmať iniciatívy proti izraelskému štátu. Slovo má pani Gres. Ďakujem pekne. Pani predsednička hovorila o troch možnostiach. Ja chcem pridať ešte štvrtú, o ktorej hovoril pán Cashman. Áno, uznesenie rozvojového výboru s prosbou o použitie e, článku 2, čiže e, doložky o ľudských právach, ktorá sa môže použiť pri e, vypovedaní zmluvy, obchodnej zmluvy s Izraelom. Myslím si, že arabské krajiny tiež musia zohrávať svoju úlohu, musíme ich vyzvať. Nedokážeme vyriešiť celý problém. What happened? E, bolo by dobré sústrediť sa na tento problém. Ak sa nám máme posunúť vpred, musíme dnes zohrávať, zohrať tú úlohu dnes v tejto e, dnes to nevyriešime. 30 rokov budeme potrebovať na všetky ostatné problémy. Myslím si, že e, toto je osobitná otázka. O dva týždne budeme vo, v Štrasburgu a je nepochybné, že konferencia predsedov túto otázku bude musieť riešiť. Dovtedy ma, musíme e, rozhodnúť, čomu sa chceme venovať. E, e, komisia by možno mala mať správu, možno, že by to mala byť dôležitejšia inštancia. Neviem, ako e, by sme mali počuť o tom až v Strasburgu a nie tu od, e, od e, baronky Aštonovej. Monsieur Görens? Je crois que la longue tradition du Parlement ah, européen... Nuž, no, myslím si, že dlhá tradícia Chcel som povedať, že plne súhlasím s tým, čo povedal pán Sasoli, aj keď patríme k iným táborom. Nemôžeme povedať, že Izrael je terori- krajinou teroristov. To je neprípustné. Mali by sme byť opatrnejší a trošku menej vášnivejší aj z politickej e, e, stránky. Myšlienka, že by tam mali byť dva štáty, je tá základná, takže mali by sme byť opatrnejší obozretnejší. Najprv treba diskutovať do hĺbky, vedieť, ako došlo k veciam. Predtým, než budeme hodnotiť, musíme lepšie chápať. Takže dúfam, že tam bude nejaké medzinárodné vyšetrovanie, po ktorom budeme mať eh, vo veciach jasnejšie. Ďakujem. Monsieur Görens. Merci, madame la présidente. Pán Görens, ďakujem, pani predsedajúca. Dlhá tradícia Európskeho parlamentu je aj tá, že uznesenia sa tu jednoduchú neberú vážne, ktoré tu my vydáme. Ak budeme zase písať len dlhé uznesenie s 36 úvodnými ustanoveniami a 62 úvahami, tak to bude zbytočné. To vám môžem zaručiť. Nič, ničomu to nepovedie. Sú tu dva aspekty, ktoré v postupe parlamentu musia byť obsiahnuté. Vy ste spomenuli ten prvý. Môžeme sa oprieť o podporu väčšiny e, izraelského obyvateľstva, medzinárodné vyšetrovanie e, udalostí v, e, v medzinárodných vodách. Ak by, by sa tak neudialo, tak nerozumiem svetu. Po druhé, UNRA má predsa kompetenciu Pracovať v, eh, vo výsostných vodách a to, to je proti eh, zákonu nestrannosti. Tá nestrannosť je povinnosťou, záväzkom vládnych a mimovládnych organizácií v humanitárnej oblasti a tu ide o, o humanitárne oblasti ktoré by si mali vykonávať svoju prácu. Tieto dve oblasti treba požadovať. A tu sú naše politické záväzky. Ďakujeme. Teraz máte priestor na odpoveď na konkrétne otázky týkajúce sa gazy. Ďakujem pekne, pani Žoli. Ďakujem veľmi pekne, pán Gorens. Aj za vaše vyjadrenia. Nože, Tiež ďakujem pani Kretu a všetkým ostatným. Ďakujem za podporu našich krokov a našej činnosti a rovnako výzvu na finančnú podporu na pokračovanie našej činnosti a to nie len v Gaze, ale aj v ďalších piatich miestach, kde operujeme. Ako ste povedali, zažívame veľmi vážnu finančnú hospodárskú krízu. No a 73 miliónov eur, to je minimum na služby a to je z celkového rozpočtu 428 miliónov eur. No a v praxi to znamená, že UNRA nedokáže pokračovať po septembri, ak sa situácia nezmení o svojej činnosti. Ak budeme mať takýto deficit tak budeme musieť skončiť našu činnosť. No a my sme vyzvali e, Európsku úniu, aby nás podporila, pretože to je našim hlavným, je našim hlavným podporovateľom, a to nie len Európsku komisiu, ale členské štáty. No a rovnako sme ako komisia veľmi aktívne vystupovali a žiadali o finančnú podporu arabskej krajiny. Tieto snahy sa skutočne zvyšujú na objasnenie ich podpory arabských krajín. Máte pravdu, ako aj Madame Kretu, že oni prispievajú 1,5%, len 1,5% do Všeobecného fondu UNRA. A to je súčasťou nášho rozpočtu. Z toho platíme doktorov, učiteľov. Toto je rozpočet, o ktorom som hovorila, a to je tých 428 miliónov. Oni prispievajú len 1,5% Voličíme to uznesenia Arabskej ligy, kde sa tvrdí, že by mali prispievať vo výške 7,8%. A rovnako, čo najviac sa snažíme, náš eh, komisár bol v eh, Sávskej Arabii minulý týždeň a snažíme sa eh, vplývať na našich arabských donorov, ale treba tiež povedať, že máme tiež inú časť rozpočtu a to sú ad hoc programy núdzové opatrenia, ako napríklad sociálna e, sieť, ktorá sa týka tých najchudobnejších z najchudobnejších, no a arabské krajiny prispievajú do týchto programov vysokým percentom. No a takže v každom prípade súhlasíme s vami, že musíme posilniť naše snahy a dostať doradočnú podporu od nich, ale oni prispievajú nie len do všeobecného rozpočtu, ale aj do iných programov. V každom prípade za podporu Európskemu parlamentu od arabských donorov alebo akákoľvek podpora bude vítaná. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za prácu vašej organizácie. Takže teraz by som vás chcela informovať, že členovia delegácie e, troch výborov v pásme Gazi sa rozhodli vypracovať návrh uznesenia určený pre júnové zasadnutie, kde zhrnieme, čo sme videli priamo na mieste a čo by bolo vhodné napraviť a sekretária týchto troch výborov boli poverené vypracovaním návrhu uznesenia. Samozrejme pod vedením poslancov, ktorí boli členmi tej delegácie. Je to uznesenie o situácii v pásme Gazi To však nerieši problém požiadavkov, ktorý pravdepodobne znesieme a totiž zostaviť Medzinárodnú vyšetrovaciu komisiu. Problém je v tom, že neviem, akou formou bude možné, alebo by sme mali formulovať túto požiadavku, či ako uznesenie, alebo ako doporučí odporúčanie pre radu. V každom prípade sa k tej otázke ešte vrátime. A možno môžeme zostať v kontakte a poveriť tých, ktorí sa budú, budú mať chuť sa tomu venovať. aby vznikla nejaká malá pracovná skupina, ktorá by sa zaoberala tým, ako zostaviť nezávislú vyšetrovaciu komisiu. Veľmi stručne ja podporujem to, čo ste povedali, pani predsednička. Myslím, že by sme mali vyzdvihnúť tie dva body, o ktorých sme hovorili, v tom sa zhodneme. To znamená medzinárodnú na vyšetrovanie, pozúmežiť UNRA, aby mohla robiť svoju prácu a to by sme mali robiť formou určitého doporučenia podľa rokovacieho poriadku, teda listu rade. Pán Mičel, pani predsednička, ja navrhujem, keďže sme viedli tú diskusiu a dnes alebo zajtra bude nasleduje zasadnutie koordinátorov. Takže tam by sme mali zvážiť, ako budeme pokračovať. Ďakujem pekne, to je vynikajúca myšlienka. A teraz ešte jeden bod programu. Ja by som rada povedala, že sú to otázky na komisiu. Najskôr je tu otázku, otázka pána, pani Kellerové, pána Barmana. Máte to vo svojich zložkách, nebudem čítať. A dávam slovo dáva slovo komisii, aby zodpovedala tieto otázky. Thank you. The Commission is very happy to have received this question on this very important topic. And uh, I'm glad that we have an opportunity to explain. Ďakujem za to, že máme túto príležitosť vysvetliť presne, čo na európskej úrovni robíme. My sme odvedli množstvo práce a chceli sme prispieť k prístupu ku kultúrnym uh, podobné vymeneno. Je pravda, že ďalší stále výbor v júni, Európska únia, ak sa nám podarí to dokončiť, tak navrhneme odporúčanie, ktoré bude veľmi detailné a obsahuje odporúčania, že všetky krajiny potrebujú výnimky pre zrakovo postihnutých. Takže prečo takéto nezáväzné, eh, čo sa týka zmluvy, ktorú navrhuje únia zrakovo postihnutých Brazílii a Nikaraguje. My navrhujeme nezáväzné právo, pretože to je rýchlejšie. Je to okamžite účinné. O zmluve treba dlho, veľmi dlho rokovať. No a na konci dlhých rokovaní mnohé krajiny budú musieť to ratifikovať predtým, než sa to stane účinné. 50 alebo 60 krajín musí ratifikovať zmluvy, predtým než vstúpia do platnosti. My by sme tiež radi zmenili, aký EÚ. E Európska únia je práva majú výnimky a nie všetky sú povinné. Nie všetky obsahujú ustanovenia pre zrakovo postihnutých Európska únia zriadila eh, dialog aktérov a vytvorila príslušné fóra. To je veľmi pragmatické, pragmatický a rýchly prístup, ktorý sme začali ešte minulý december. A tento dialog si všíma eh, zvýšenie produktivitu a rovnako zvýšenú distribúciu prístupných formátov v Európe. My eh, riešime technologické aspekty a interoperabilitu prístupných formátov všetkými prístrojmi, ktoré majú takéto postihnutý k dispozícii. Rovnako chceme vytvoriť databázu Máme akčný plán to bude prejaté memorandum o porozumení, ktoré bude podpísané 30. júna. Máme hodnotiace nástroje, aby sme zistili, či to funguje. Vypomáha tiež dialog aktérov už niekoľko rokov a má financovanie na ďalšie roky. Logical aspects and the interoperability and the database. No a myslím, že európske skúsenosti sa budú môcť do toho zapájať veľmi prakticky a efektívne a rovnako vytvoríme nejakých dôveryhodných eh, sprostredkovateľov. Viem, že niektoré organizácie už takúto funkciu majú a do konca roka dúfam budú vo všetkých 27 členských štátoch. A dielo aktérov i tiež sa zaoberá eh, takýmito sprostredkovateľmi vo všetkých eh, krajinách sveta. Pretože je pravdou, že títo a ich eh, práca musí ísť do správnych rúk. No a táto problematika má tiež politický aspekt. Už medzinárodné právo pozná výnimky pre zrakovo postihnutých. No a problém je, že je tu jedna špecifická skupina obyvateľov, ktorá odmieta tú dohodu, ktorá sa navrhuje pre zrakovo postihnutí, pretože oni chcú, aby tie výnimky boli oveľa širšie. Chcú výnimku pre ehm, vzdelávanie a tak ďalej. Čiže chcú jednu veľkú zmluvu plnou výnimiek. A myslím, že keď sa pozrieme na medzinárodné právo, tak je tam trokokový testa, ktorý umožňuje využívanie spätných výnimiek a ja si myslím, že je tu obava, že sa zájde až príliš ďaleko. Pre tvorí ľudí. Dúfam, že to nebolo príliš dlhé. Chcela som vás však len uistiť, že aj keď na papieri to vyzerá, že sme proti zmluve, tak nie sme z dlhodobého hľadiska proti zmluve, ale chceme efektívne byť, pragmaticky a chceme pomáhať rozvojovým krajinám, ktoré zavadzajú autorské práva, aby zavadzali aj výnimky pri zavadzaní tohto práva. To sa neustále deje. No a každoročne čoraz viac krajín zavádza s týmito výnimkami e, práva duševného vlastníctva autorských práv. Dobre. Končíme? Dobre. No, ešte nekončíme. Môžeme sa vystriedať ešte. Et euh, la follow-up question est vraiment indispensable. Like, it's really important donc, to ask... Nous avons un problème d'interprète, donc il y a... Máme trošku problém s tlmočením, už nebudeme mať tlmočenie k dispozícii, takže ďakujem tlmočníkom za ich eh, podporu a budeme teraz chvíľu posledných pár minút pokračovať bez tlmočenia.